Dear friends, dear friends, we will start the conference. Welcome, all participants. I would remind participants eh, that interpretation is available in all EU languages. Tlmočenie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Takže je iba na vás, aby ste si zvolili ten správny jazykový kanál. Vítam vás v Európskom parlamente. Dúfam, že budeme mať dobrú zaujímavú konferenciu za účasti všetkých parlamentov. A za otvorenia konferencie by som chcela e, udeliť slovo podpredsedovi Európskeho parlamentu Dimitriosovi Papadimulisovi. Ďakujem. Ako podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za rodovú rovnosť som veľmi rád, že vás tu tak vidím v tak hojnom počte, aby sme spolu diskutovali o tejto dôležitej téme. V Európskej únii E, si myslíme, že naše vzdelávacie systémy sú e, rovnoprávne. E, celkovo vo svete dievčatá majú väčšiu šancu získať vzdelávanie než chlapci a v škole sa im aj viac darí. V mnohých prípadoch aj vo vyššom, eh, eh, na vyšších stupňoch vzdelávania je viac dievčat, ktoré tieto stupne úspešne ukončia. Ale eh, súhlasím, že ešte tu ostávajú určité nepovšimnuté nerovnosti vo vzdelávaní a samozrejme sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Avšak e, som silne presvedčený, že ako je tomu v európskych e, krajinách, vo všetkých európskych krajinách, je treba sa venovať e, tej nerovnosti medzi vynikajúcimi výsledkami dievčat v škole, vrátanie predmetov ako matematika a veda a medzi kariérnymi šancami mladých žien. Ešte stále máme viac e, e, e, mužov než žien na univerzitách, ktorí končia smery ako matematika a podobne, ktoré sú prepojené neskôr s lepším pracovnými miestami, s vyššími príjmami. Dnes sa nám už nepodarí túto otázku úplne vyriešiť, ale som optimistický a dúfam, že čo skoro bude to vyriešené. a e, treba sa zaoberať tým, ako spoločnosť vrátanie učiteľov e, ovplyvňuje e, takéto životné voľby mladých dievčat. A tiež by ma zaujímali skúsenosti z členských e, štátov, aj krajín, e, o ktoré sa Európska únia môže rozšíriť. máme zodpovednosť, aby sme e, dievčatám e, umožnili vziať e, život do svojich rúk vďaka kvalitnému vzdelaniu. Ďakujem vám už vopred za vašu pozornosť. Muchas gracias, eh, vicepresidente Papadimoulis. Ďakujem pekne, pán podpredseda Papadimoulis. V mene predsedničky výboru pre výchovu a kultúru, ktorá bude tu dnes medzi nami tiež neskôr. By som všetkých zúčastnených rada privítala dnes v sále. Dnes máme 62 poslancov a poslankyň, predovšetkým poslankyň z 18 členských štátov, aj z Norska a zo šiestich predstupových krajín. Skôr než udelím slovo pani komisárke Jourovej, ktorá je tu vedľa nás, aby sme otvorili toto zasadnutie. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem predstaviť veľmi e, odvážne dievčatko. Je to asi najlepší príklad toho, kto nám dnes môže objasniť, aký je veľký význam vzdelávania výchovy dievčat, žien v EÚ, ako sa ženy môžu dostať do významných pozícií. Hm. Dostala cenu European Digital Girl of the Year 2014 a ja si myslím, že bude nás môcť informovať o zaujímavých veciach, Manon van Horebeke, má slovo. Hallo allemaal, ik ben Manon van Horebeke en ik ben 11 jaar. En in oktober... Ďakujem pekne. E, v oktobri som vyhrala tú e, cenu European Digital Girl of the Year, aby som aj obhajovala miesto dievčat a žien v technológii. Mne sa technológia veľmi páči E, začala som tento rok e, prvý rok na strednej škole. Je to pre mňa veľmi dôležitý rok. E, v našej škole máme vždy k dispozícii technológiu, počítače, smartboardy a tak ďalej. Takže pre mňa to bol veľmi významný krok, že som postúpila na strednú školu na druhý stupeň to posolstvo, ktoré chcem postúpiť, že pre e, mládež je budúcnosťou našich spoločností, ale aj technológia predstavuje tú, tú budúcnosť. Technológia sa už nachádza všade, v práci, v škole, v e, našich domácnostiach. A preto je dôležité, aby sme my mali aj v škole viacej hodín s technológiou, pretože túto technológiu potrebujeme na tejto úrovni vzdelávania, aby sme sa vedeli realizovať potom v živote. Stretla som sa na jednom mieste e, s mladými ľuďmi, ktorí pracovali s technológiou a v ten deň som sa naučila programovať a bolo to naozaj super a som bola prekvapená, že sa mi to podarila a odvtedy som neprestala programovať a naozaj je to geniálne, že môžem programovať a vytvárať, navrhovať malé roboty a podobne. Napríklad teraz na fotke vidíte, to je to, čo som urobila. Ja som vám ho aj priniesla ukázať. Toto je môj prvý robot, ktorého som vyrobila, keď som mala 8 rokov. A to bolo vlastne také spustenie toho, že som začala používať technológie. E, bola som alebo pracujem aj ako coach, to znamená pomáham aj iným deťom a ako poradca, keď sú zablokovaní alebo keď nevedia ako ďalej s technológiami. Tu na fotke vidíte, to nie je coaching pre deti, ale coaching vo veľkých firmách. Aj, taj som, aj tam som ukazovala, ako sa programuje. A na konci dňa napríklad títo dospelí na úvod nevedeli programovať a na záver sa im už darilo. V júni som urobila takýto kurz aj z Nelly Kröz z Európskej komisie, Eh, bolo to naozaj veľmi zaujímavé, super. A napríklad Nelly Kröz sa podarilo programovať tak, že nakoniec eh, mali tam takí motylikovia, ktorí začali lietať. Ona si myslela, že sa jej to nepodarí. Veľmi sa mm, do toho angažovala a páčilo sa jej to a podarilo sa jej to. Hoci na úvod si myslela, že sa jej nebude dariť programovať a nakoniec pod dní eh, sa jej to podarilo. A ešte by som vyslala takú malú výzvu všetkým vám, ktorí tu sedíte v Európskom parlamente. Ja si myslím, že technológia je naozaj veľmi potrebná. A je potrebné, aby sme mali hodiny e, informatiky na strednej škole. Potrebujeme ju pre našu budúcnosť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Môžete si prečítať aj moje príspevky na blogu. Teraz by som chcela udeliť slovo Európskej komisárke pre spravodlivosť e, otázky e, spotrebiteľov a e, rodovej rovnosti. Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení hostia, predtým, než začnem, chcela by som vám dnes povedať, že mám veľmi dobrý pocit po tom, čo som si práve vypočula. A keď som počúvala Manon, musím sa priznať, že som si spomenula na seba. Neviem si spomenúť, ako je to dlho, že som videla dieťa. Som obklopená serióznymi dospelákmi, celý čas a ja myslím, že týka aby bol obklopený iba vážnymi, dospelými ľuďmi, ako som ja sama. Myslím, že e, je to veľmi pozitívne, keď počujeme, že e, mladí ľudia, mladé dievčatá e, preberajú na seba tieto výzvy, pasujú sa s nimi a niektoré, ja dúfam, že čo najviac ich bude, vidia svoju budúcnosť vo svete technológií, pretože svet technológií pravdepodobne nám pomôže eh, zvýšiť ekonomický štandard, eh, životný štandard v Európe a budeme ich potrebovať. Takže ďakujem za to. Dámy a páni, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien e, som veľmi rada, že sme tu mohli stretnúť, aby sme spolu oslávili to, čo sa dosiahlo v oblasti práv žien a ďakujem za pozvanie Európe. Sa toho podarilo docieliť veľa v oblasti rovnoprávnosti žien a mužov. E, zlúčili sme naše zdroje a nástroje právne, politické a finančné, ktoré majú umožniť e, zmeny právna ochrana sa zmenila, zlepšila aj vďaka európskej legislatíve. Ženy nemôžu byť diskriminované na základe e, e, svojho rodu v oblasti sociálnej e, bezpečnosti prístupe k tovarom a službám, ani v zamestnaní a vzdelávaní. Toto je tá právna stránka, ale teraz je, aby sme my všetci sa postarali o to, že sa bude táto legislatíva naozaj v praxi uplatňovať. Eh, je potrebné teraz sa vidieť na cestu sociálnej inklúzie a ekonomickej nezávislosti eh, žien. My eh, sa zasadzujeme za dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a rodinným životom pre ženy a mužov. A to je spojené s príslušnou legislatívou, napríklad v oblasti inštitúcií, ktoré mm, sa starajú o deti. Zaberáme sa aj eh, legislatívou v oblasti eh, násilia v rodinách, takisto podporujeme kampane členských štátov eh, proti tomuto fenoménu. Dnes sú ženy vysoko vzdelané, viac žien pracuje než kedykoľvek predtým. Ženy sú inovatívne, podnikavé. Zahájili sme kampaň, ktorá podporuje mladých ľudí, obzvlášť mladé ženy, aby sa zaujímali o kariéry v oblasti vedy a nových technológiách. Práve sme si vypočuli príhovor Manon, e, Európskeho digitálneho dievčatia roku 2014. Ešte raz gratulujem. Veľa sme toho dosiahli, ale ešte toho veľa ostáva na to, aby sme tu naozaj nemali rodové rozdiely a aby sa skoncovalo e, s rodovým násilím. E, dovolte mi, aby som spomenula to, čo ešte ostáva vykonať Rodové rozdiely v oblasti matematiky a vedy e, na školách sú malé a stále sa zmenšujú. Avšak keď 15-roční e, chlapci a dievčata sú na rovnakej úrovni, e, dievčata majú tendenciu viac, mať menej sebavedomia, pokiaľ ide o matematiku. A to vedie k tomu, že menej z nich ide študovať inžinierstvo a matematiku mužov je oveľa viac, e, pokiaľ ide o tých, ktorí končia, pokiaľ ide o absolventov e, vysokých škôl v týchto oblastiach. Aj keď e, ženy, absolventky takýchto univerzitných smerov tu máme, je pravdepodobnejšie, že nebudú v tejto oblasti aj pracovať 2,6 miliónov mužov e, a 1,3 miliónov žien. Ich je. Takže ženy predstavujú menej než 20 inžinierov a e, profesionál v oblasti informačných technológií. Je škoda, že takto strácame e, vedecké a výskumné talenty, ktoré tak potrebujeme na pracovnom trhu iba e, e, vďaka ženám Európa môže byť ekonomicky e, konkurencieschopná na globálnej úrovni. Školy a univerzity tu zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore rodovej rovnosti v tejto sfére. treba bojovať proti rodovým stereotypom tejto súvislosti. Veľmi rada budem spolupracovať s mojim kolegom Tiborom Navračičom práve v tejto veci. Aké výzvy pred nami ešte ostávajú eh, v oblasti pracovného trhu a v spoločnosti? Väčšina dievčat a chlapcov prispôsobí svoje správanie a ciele eh, svetu, v ktorom žijú. Spoločnosť a hospodárstvo sú eh, nerovné a Um, preto kurzy na tému rodovej rovnosti toho veľa nezmenia. Učiteľ môže povedať vašej cére, aby bola ambiciozná, optimistická, ale neskôr pravdepodobne bude zarábať o 16 menej, než jej uh, kamaráti z triedy, eh, ktorí sú chlapcami. Možno uh, bude veľmi uh, usilovne študovať a mať lepšie výsledky v škole, ale pravdepodobne bude e, pracovať e, iba e, čiastočne neskôr alebo preruší svoju kariéru a neskôr už bude pre ňu ťažšie ju znova obnoviť a bude mať teda o 30 nižšiu penziu než chlapci v jej triede a bude sa musieť e, e, raz rozhodnúť medzi tým, či bude chcieť mať e, šéfov a prácu alebo bábetka. Takže pred takýmito výzvami dnes stojíme. Mali by sme posilniť naše úsilie a zmobilizovať všetkých aktérov, sociálnych partnerov, miestne orgány, podniky, médiá, vzdelávacie inštitúcie, aby pracovali na rodovo vyváženejšej e, Európe. Ja budem podporovať úsilie v členských štátoch. Chcem, aby všetci aktéry e, spojili svoje e, síly, aby sme takéto medzery, ktoré tu ešte ostávajú, mohli odstrániť. Ale tiež chcem, aby EÚ e, posilnila svoje úsilie, aby sa e, e, skoncovalo s rodovým násilím, násilím voči ženám, domácim násilím. Všetky členské štáty by mali ratifikovať príslušný právny nástroj v tejto oblasti. Bolo by dobré, aby Európska únia bola naozaj modelom na celosvetovom meritku v oblasti rodovej rovnosti. Chceme teda podporovať e, potom aj e, možnosti dievčat e, v rozvojových krajinách, v krajinách európskeho susedstva, Chcem poďakovať Európskemu parlamentu a výboru FAM za to, ako sa zasadzuje za rodovú rovnosť. Som veľmi rada, že môžem osláviť Medzinárodný deň žien e, dnes s vami a teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mrs. Jourova, and look forward to the joint press conference uh, with her at 12.30. To welcome all... Chcela by som privítať všetkých Eh, prítomných v sále a poslancov. Teraz uvidíme video posolstvo od eh, eh, Ibrahima, nositeľa Ibrahimia, nositeľa Sacharovej ceny. Príklad z plnomocnenia žien. So another year we celebrate our 50% women this International Women's Day 2015. The theme Témou Európskeho parlamentu je e, zrovnoprávnenie žien prostredníctvom vzdelávania. Není lepší čas na to, ako teraz. Blahoželám vám. Narodila som sa na severovýchode e, Nigérie v dedine Hina náhodou iba som sa zdala vzdelanou, stala som sa akoby náhodou právničkou. Učila som na Harvardovej univerzite a teraz som v Jordánsku na pozvanie kráľovskej rodiny. Takisto dalo by sa povedať náhodou. Chcem dnes, keďže oslavujeme vyzvať všetkých z nás, eh, aby sme si pripomenuli všetky tie milióny dievčat, ktoré nemajú tú možnosť vzdelávať sa. Položme si otázku, hľadajme v našich srdciach, čo môžem urobiť ja, čo môžete urobiť vy, aby ste dali eh, vzdelanie aspoň jednému ďalšiemu dievčaťu. Čo môžeme my urobiť eh, naviac. A ja chcem navrhnúť, aby sme zvažovali inkluzívne vzdelávanie, ktoré zahrnie náboženstvo, tradície a bude mať na pamäti nové technológie, sociálne médiá. A ako by sme mohli globálne vzdelávať e, viac dievčat. Ma myslím na hrozby, ktoré, e, dneš, ktorým dnešný svet čelí. Hrozby teroru a extrémizmu. Tieto dievčatá, ktoré budú definovať našu budúcnosť, a ja by som chcela, aby sme si pripomenuli a mysleli na to, že ak budeme investovať do nich, budeme investovať do našej humánnosti a do ľudstva, ktoré, e, ktoré len príde. Som veľmi vďačná, že som mala možnosť eh, prehovoriť k vám. Chcem vám zaželať veľa šťastia v rámci tohoto Medzinárodného dňa žien 2015. Spojme sa a oslavujme našu odolnosť, našu ľudskú dôstojnosť a odovzdajme našu lásku a odpustenie generáciám, ktoré ešte len prídu. Ďakujem. Bueno, pues para finalizar... Eh, a záverom tejto prvej časti prezentácie by som chcela poďakovať pani komisárke Jourovej, podpredsedovi Európskeho parlamentu, ktorý musí pokračovať vo svojej parlamentnej práci a teda ďakujem im, že boli ochotní zdieľať s nami uvedenie do tejto schôdze a začneme s prvým panelom diskusí. Mientras eh, van incorporar... Zatiaľ, čo prídu za predsednícky stôl rečníci prvého panela, chcela by som vás informovať o postupe, ako sa môžete zúčastniť diskusie. Po úvodných vystúpeniach jednotlivých panelistov Europoslanci a europoslanky nebudú postupovať normálnym spôsobom, keď žiadajú o rečnícky čas vo výbore. A poslanci z národných parlamentov majú k dispozícii na stole taký formulár, tam e, ten ho môžu vypísať, keď e, si želajú zúčastniť sa rozpravy. A zriadenci, ktorí stoja v chodbičkách, budú e, tieto žiadosti o slovo zbierať. V prvej časti rozpravy e, to bude modrý formulár na vyplnenie v druhom paneli. Bol, bude tento formulár rúžový a v treťom žltý. Takže v dokumentácii na stole pred sebou máte tieto formuláre viacerých farieb. Modrá farba je prvý panel, druhý panel rúžový formulár a tretí panel žltá farba formuláru. Obmedzujeme rečnícky čas na 3 minúty, každé vystúpenie, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu účastníkov sa vyjadriť. A keď už máte tieto informácie o postupe, ako žiadať o slovo, tak začneme s prvým panelom. Ako prvý pán Filip Kory, riaditeľ kancelárie UNICEF v, Bruseli. Bude nás informovať o charte práv detí. Ďakujem vám, že ste boli ochotní prísť medzi nás a udelujem vám slovo, nech sa páči. Gracias. Members of the uh, European Parliament. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, predstavitelia národných parlamentov, vážení hostia, dámy a páni. Chcel by som v prvom rade poďakovať predsedníčke pani Perez a takisto druhej e, predsedničke pani Kosta za to, že vyzdvihli význam dať moc dievčatám prostredníctvom vzdelávania. Akékoľvek dieťa, dievča, kdekoľvek, pre ne, pre ne vzdelávanie by nemalo byť luxusom, ale základným právom. Prístup k tomuto právu by sme nemali e, zastaviť hranicami alebo nejakými handicapmi, ani rodom, len preto, že ide o dievča. V ťažkých ekonomických časoch veľmi e, často práve to dievča opustí e, školu oveľa skôr než e, jej brat, ak vôbec má možnosť chodiť do školy. Bude zarábať oveľa menej ako muži. Ak vôbec zarába niečo. Bez základného kvalitného vzdelávania e, oveľa skôr je pravdepodobnosť, že bude e, sa vydávať proti svojej vôli, že má pravdepodobnosť e, zomrieť pri pôrode alebo že bude mať deti, ktoré nebudú zdravé. Preto ten blúdny kruh nerovnosti sa bude len e, ďalej e, točiť a pokračovať. Vzdelávanie môže byť silnou transformatívnou silou pre dievčatá i celé komunity. To je jasné v rozvojových krajinách, pre rozvojové krajiny. V, e, štúdie ukazujú, že sa potom vydávajú neskôr a majú menej detí. Každý ďalší rok vzdelávania naviac e, zvyšuje e, percentuálne pravdepodobnosť. Vzdelané matky takisto oveľa e, pravdepodobnejšie pošlú svoje vlastné deti do škôl. Dať moc dievčatám prostredníctvom vzdelávania je zmysluplná zmena. Osoba po osobe, generácia po generácii a ešte vždy e, ale zostáva mnoho bariér. Sú tu nové i staré výzvy pre e, dievčatá v EU e i mimo. Ako si môže rodina dovoliť vyslať dievča do školy, keď náklady vzdelávania sú vysoké? Čo potom stereotypy, úloha ženy ako matky? Ako sa môžu ženy E, ako môžu získať skúsenosti i bez vzdelávania, e, aby získali pracovné miesto. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa dievčata naučili o svojich právach. Tieto otázky sa týkajú dievčat všade, v EÚ i mimo nej. My e, pracujeme v rámci UNICEF s rozvojovými krajinami, aby sme našli inovatívne a efektívne spôsoby reagovať na výzvy týkajúce sa práv E, dievčat, pokiaľ ide o vzdelávanie. Čo by sme mohli spolu dosiahnuť v EÚ? E, mohli by sme poskytnúť dievčatám v Európe e, seba vedomie, vedomosti a zručnosti, kvalifikáciu, ako Mano dnes demonstrovala. Zlepšiť ich politickú participáciu, zlepšiť ich sebavedomie, to je cieľ, ktorý sa dosiahne len vtedy, ak budeme aktívne podporovať ich práva ako deti ako, a ako dievčat. E, UNICEF vyvinul špeciálny súbor nástrojov pre oblasť vzdelávania dievčat. Tento poskytuje praktické nástroje a cvičenia, aby sa všetkým deťom, e, hlavne dievčatám, mohli dať možnosti prostredníctvom vzdelávania Máte ho e, v svojich zložkách. Radi by sme použili metaforu, e, používame metaforu stromu, keď e, vysvetľujeme te, tieto nástroje. Sú to tri halúze tohoto stromu, na ktorých možno vidieť jednotlivé smerovanie, prečo sa učíme. Učíme sa pre práva používajú sa, eh, školy by mohli používať a používajú s výbornými výsledkami eh, tieto nástroje pri výuke. Keďže máme tu výzvy v Európe, ktoré sú oveľa väčšie pri eh, kríze. Podporovanie vzdelávania dievčat v rámci osnov učebníc a inovatívnych učebných materiálov to je kľúčovým nástrojom na zvyšovanie rodovej rovnosti. To je tá prvá časť, ten prvý konár toho stromu. Veríme, že tieto otázky budú riešiť e, sa v správe e, vo výbore pre práva žien, ktoré pripravuje e, spravodajca Rodríguez. Učiť sa prostredníctvom práv to znamená zmeniť prostredie, kde sa učíme. Nie, aby to nebola len jednorázová lekcia a predmet výuky to znamená napríklad, že rešpektovanie práv žien by malo byť zakomponované do školských politík a tiež do mechanizmov na podporu demokratickej participácie. Konkrétny príklad, aby sa dosiahla rodová rovnosť e, e, v, rod, e, v školských radách, mohli by sme mať rovnakú účasť chlapcov a dievčat a začať už na školách. Prost, e, učenie sa Prostredníctvom práv znamená e, mať práva. E, vidíte, že dievčatá sa môžu e, učiť veci, ktoré ich zaujímajú a potom apelovať na ich realizáciu lokálne, národne a globálne. Školy by mali poskytovať priestor na výuku kritického myslenia, rodová rovnosť a konať v rámci tohto myslenia v praxi. Toto je priestor, kde angažovanie EÚ i národných inštancií môže využiť terajšia komisia EÚ. Ak chceme e, podporovať e, dievčata prostredníctvom EÚ, potrebujeme nahrádzať e, kvantitu kvalitou. Veľmi níz, veľké percento dosahuje vyššie miery vzdelávania. Ženy tvoria 6, 60 e, študentov na univerzitách. Ale keď sa zameráme na kvantitu, e, čo si sa skrýva? Skrýva sa, čo je naozaj dôležité pri rodovej rovnosti. To je tá kvalita, kvalita vzdelávania. Preto si myslíme, že vzdelávanie by malo mať celostný prístup, kde práva sa zakomponujú do všetkých aspektov školskej kultúry. Nie ako predmet e, jednorázový alebo aktivita v triedách v Spojenom kráľovstve. E, v samotnom Spojenom e, kráľovstve 300 škôl e, dostalo ocenenia za rešpektovania práv. To prináša užitok všetkým deťom, hlavne dievčatám, či rodičom, učiteľom, komunitám. Prekračujú staré učebné metódy smerom ku kritickému mysleniu, diskusii a riešeniu problémov máme, e, dosahujeme inkluzívnejšie školy, potrebujeme lepšiu výuku učiteľov a lepšie osnovy, aby sme e, e, sa obracali na existujúce stereotypy a medzery vo vzdelávaní. Kvalitné vzdelávanie začína skoro v živote a potrebujeme viac investícií do vzdelávania detí. Ak chceme mať rodovo vyvážené spoločnosti a rodiny, ak chceme e, zachytiť transformatívny potenciál e, dievčat, musíme pracovať priamo so ženami a dievčatami, tak ako s chlapcami a mužmi. Nie je tu dnes veľa mužov, konštatujem. E, predstavitelia komún, inštitúcií, škôl, tí, ktorí majú moc a vplyv, vrátane ekonomickej a sociálnej sféry. Na záver sa vrátim k dôvodom, prečo táto téma je taká dôležitá E, stáva sa tento, tento anglický výraz empowerment, dať moc dievčatám, sa stáva akousi e, komoditou, ktorá nie je e, rovnako distribuovaná vo svete medzi rodmi. Dnes diskutujeme tému prítomnosti takýchto prúdov v parlamente, pretože to znamená, že treba bojovať proti narastajúcim nerovnostiam vo svete, vo všetkých krajinách. Osobitne mnohé dievčatá nemajú prístup e, k žiadnemu riadeniu v, v mnohých krajinách. Pre dievčatá a deti všade moc znamená e, robiť informované rozhodnutia, mať e, ro, rovnosť medzi partnermi e, v komunitách, v rodinách, aby sa dosiahovali e, aby sa dosiahla rovnoprávna spoločnosť Veľmi dobre nám laureátka uh, uh, Sacharovej uh, ceny Hauva Ibrahim vysvetlila tieto problémy. Budem ju citovať. Ona hovorí, že mocné krajiny by nemali byť posudzované podľa toho, že by sme počítali ich vojakov a ich lode, ale mali by sme sa pozerať, kto má najvyššiu mieru gramotnosti, ktorá krajina má najviac vzdelaných ľudí, ktorá dala e, ľuďom čo najviac základných práv, ktorá má rovnaký e, stav pre muža a ženu, krajina s talentovanými, vzdelanými ľuďmi, to je skutočná e, veľmoc. A toto je ďalší dôvod, prečo investície do detí, vzdelávania je pozitívnym skúsenosťou celostného prístupu k vzdelávaniu detí. A to je príležitosťou, ktorú by krajiny nemali zmeškať Vzdelávanie dievčat by nemalo byť, e, ako povedala pani Ibrahim, nejakou náhodou. Ďakujem. You, Curry, ďakujem vám za vaše slova pán Kory, Ja si myslím, že je veľmi dôležité pochopiť, že, že vzdelanie medzi mužov a pre mužov a ženy je veľmi dôležité, pretože môže zmeniť aj zmýšľanie. A teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Je to pani Ev Ensler. Nemusím ju ani príliš uvádzať. Je to americká spisovateľka, aktivistka za práva žien, ktorá a je známa napríklad svojim dielom monológ s vagínou a podobne. E, a bojovala veľmi za to, aby sa konečne prestalo s, s násilím na ženách. Ďakujem pekne. Rada by som hovorila o tejto problematike možnosti žien e, dostať sa do pozícií vďaka e, vzdelávaniu um, tie roky, čo som bojovala um, za to, aby sme bojovali proti násiliu na ženách, je to viacej ako 10, takmer 17 rokov, ja si myslím, že v tomto je rozhodujúce vzdelávanie dievčat a zároveň násilie na ženách e, má obrovský dopad na zdravie a život našich e, žien a dievčat. A je to predovšetkým vzdelávanie a výchova, ktorá môže odstrádiť túto nerovnosť. Najväčšou hrozbou sú práve tí samotní učitelia, profesori, pretože dievčatá mm, sú skvelé, zaujímavé a zároveň sú veľkorysé, ale keď sú vzdelávané, tak to potom ďalej rozširujú vo svojej komunite ale tiež by som rada hovorila o násilí. Je veľa miest aj v Európe, kde zneužívanie alebo e, mrzačenie ženských genitálií majú skutočne brutálny dopad na ženy. Štatistiky v USA sú podobné so štatistikou v EÚ. 300 tisíc žien e, sú nejakým spôsobom v univerzitných kampusoch e, E, napadnuté. Nemusíme ísť ani do Afganistanu. Veľmi často sú to e, ženy či dievčatá, ktoré sa musia vydávať proti svojej voli a keď sa ich spýtajú všetkých, tak sa e, dozvieme jediná odpovede, čo chcete. Chceme, aby sme mali vzdelanie. A ja som presvedčená o niečom, čo som vám tu chcela povedať. Veľa som cestovala a študovala, aká je vlastne podstata násilia a ja si myslím, že je to nedostatok sexuálneho vzdelania a výchavy a tam musíme hovoriť o sexuálnej výchove aj tu v Európe a nielen v Európe, ale na celom svete pretože ak nepomôžeme chlapcom a dievčatám poznať, čo je istá bezpečná sexualita, zdravá sexualita, čo je ten vzájomný vzťah ak ich toto nenaučíme, tak nenaučíme ich ani nič o rovnosti, pretože e, je príliš veľa fenoménov, ktorým mladé dievčatá musia čeliť e, zneužívaniu e, a mm, v Kongu sme napríklad rozvinuli taký program, 6-mesačný program Zúčastnili sa ho ženy, ktoré zažili skutočne extrémne násilie. Je to program špecializovaný pre túto krajinu. Robí sa alfabetizácia, je tam psychologická podpora, ale je tam veľmi, zložitá, veľmi dôležitá aj sexuálna výchova. Ženy sa učia spoznať svoje telo, spoznať svoje reakcie, vedia, čo je to príjemný pocit a malo to skutočne radikálny veľký dopad na život týchto dievčat a žien. Mnohé z nich nepoznali svoje telo, mnohé z nich nevedeli, že majú právo povedať áno alebo nie. A toto, tento typ výchovy potom samozrejme začína prenikať aj do druhých sfér e, výchovy. Rozprávala som sa eh, s jednou zo žiačok asi po roku a keď sme hovorili o právach, tak som sa jej spýtala, tak dievčatá, ako sa vám darí? Máte nejaký vzťah? Máte nejakú priateľa? Oni mi povedali nie, pretože nás naučili, že, sa máme, že si máme vážiť seba samú a že eh, až keď nájdeme chlapca, ktorí budú rovnakí ako my až vtedy budeme mať vzťah. Ale ešte sme sa s takým chlapcom nestretli a podľa mňa to bol obrovský skok, pretože práve ide o to, ide o to, aby sme mali možnosť diskutovať všetk, o všetkom, o všetkom, čo súvisí so sexualitou. To má byť aj východisko výchovy je rozhodujúce, aby dievčatá aj chlapci, všetci mladí vedeli, na čom sa zakladá tá rovnoprávnosť, rovnosť Niekedy je tu akýsi strach hovoriť o sexualite, ale my musíme pochopiť, čo to je. Ani chlapci niekedy nevedia, čo to sexualita znamená a niekedy dokonca ohrozujú um, sexuálne obťažujú. Tie dievčatá ani si to neuvedomujú, lebo Hovoríme o tejto výchove, ale mm, nemyslíme často na to, aký dopad má to, keď takúto výchovu mladým ľuďom nedáme ak ich skoro nenaučíme na to, že majú právo byť vzdelávaní, že majú právo byť vedkine, že majú právo byť líderkami a že zároveň majú právo byť matkami, tak potom aj vtedy, keď ženy ešte sú vzdelané, stáva sa, že e, nie sú líderkami, nedostávajú sa e, vpred vo svojej kariére, pretože je to istým spôsobom problematické v kombinácii s ich kariérou alebo s ich úlohou matky. Ďakujem pekne, pani Ensler. Pani Koraca je to kolegyňa z výboru FAM, teda z výboru pre práva žien nemôže byť v tomto momente tu medzi nami, pretože e, nemohla ovplyvniť svoje pracovné povinnosti iným spôsobom. Začneme teda rozpravou, ale skôr by som ešte vám prečítala takú mikropoviedku španielská kancelária EÚ e, zorganizovala takéto e, niečo v Španielsko e, o povietkách, o právach žien a ja si myslím, že táto mikropoviedka skutočne je veľmi vhodná, preto vám ju prečítam. Del siglo XIX al siglo XXI. Voláme z 19. do 20. storočia a ja štrikujem a učím moje dieťa slova lásky. Moja matka plakala, nebola, nemohla dokončiť svoje štúdia, pretože jej bratia chceli študovať a žena jednoducho e, nemohla byť viacej ako jej bratia, ale my už máme univerzitné e, vzdelanie a moja dcéra chce ísť na Mars. Moja vnúčka ešte neexistuje, ale ja pre ňu chcem vytvoriť svet bez hraníc. Eh, Máme dosť rozsiahly zoznam rečníkov a trošku neskoro sme začali, tak vezmeme 5 rečníkov a potom zvyšok rečníkov začlenieme do ďalších panelov. Dve minúty poprosím. Ako prvá pani Marta Matraj z Maďarského parlamentu.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 možnosť eh, sa vzdelať čo najviac. Každá civilizovaná krajina sa eh, stará o to, aby všetkým občanom umožnila sa rozvíjať. Politika v Maďarsku sa eh, sústredí na to, aby že nám dala možnosť vzdelávať sa, pracovať a zároveň vysť rodinný život. Ženy a muži sú rovnoprávni, je to e, zakotvené v ústave a obzvlášť e, si vážime ľudí s postihnutím a e, podobne ženy potrebujú najväčšiu pomoc, keď už založili rodinu a chcú ďalej študovať alebo pracovať alebo hľadať si pracovné miesto. Tu sa snaží vláda ženám pomáhať. E, zjednodušovať ženám e, začať vysokoškolské štúdium, dostávajú aj finančnú podporu za týmto účelom. Ďalšie opatrenia sa plánujú na to, aby situácia žien, ktoré e, sa chcú zároveň učiť aj vychovať dieťa, sa situácia zjednodušila. Maďarská vláda bude naďalej robiť všetko preto, aby podporovala rovnoprávnosť. Ďakujem vám za pozornosť a gratulujem aj všetkým účastníkom tejto konferencie. Gracias, ahora tiene la... Ďakujem. Pani Mavro Nikola z Cyperského parlamentu. Je členom výboru ľudských práv a rovnakých príležitostí medzi mužmi a ženami. Teda Ďakujem pekne mm, za túto príležitosť, ktorú ste mi udelili, pani predsednička, aby som tu vystúpila. Rada by som povedala, že stereotypy a mm, také zastaralá mentalita. To nájdeme ich všade, nie len E, na celom svete, ale aj v Európe. Aj na Cypre máme takéto problémy, rovnako ako v iných krajinách. Čo je podľa nás dôležité, je, aby e, aj e, vzdelávací personál, akademický personál mal dostatočné vzdelanie, aby učitelia Uh, učili správnym spôsobom deti, aby učili deti to, že nie sú profesie len pre mužov alebo len pre ženy, len preto, že by muži boli schopnejší a lepší vo vedách a že mm, že by dievčatá nemohli takéto niečo uh, robiť to, čo budeme robiť a čo budeme študovať, to nesúvisí s našim pohľavím, ale s niečím absolútne iným, s našimi schopnosťami. A aj takýmto spôsobom sa snažme o rovnosť v školách. A myslíme si, že je potrebné to takto robiť aj v mojej krajine, keď vidíte výsledky e, príjímacích skúšok, tak vidíme, že ženy obvykle bývajú na prvých desiatich miestach príjímacích skúšok na vysokých škôl a potom zrazu ako keby zmiznú. Keď skončia vysokú školu, tak potom už v tej profesionálnej úrovni nie sú na tých top miestach. Prečo? Pretože je tu taký názor, že to, čo by mali robiť, tak by mali ostať doma a pracovať možno len trochu, nie veľa. A čo je podľa nás dôležité, je, aby boli semináre pre profesorov, učiteľov, aj pre deti, ale aj pre rodičov. A to je cieľ, ktorý sme si stanovili do obdobie roku 2018. Podľa nás je to dôležité, lebo aj toto zmení tie mentality, mentalitu a stereotypy. Ďakujem. V mene Európskeho parlamentu výboru FAM má slovo Ďalšia rečnička. grazie. Oggi si celebra una giornata molto. Ďakujeme. Dnes oslavujeme veľmi významný deň, ktorý nám umožňuje pripomenúť si všetky dôležité ciele, e, ktoré e, ženy doteraz e, dosiahli pre vyššiu míru emancipácie vo svete ale zároveň by sme mali aj rozmýšľať nad tým, koľko cesty ešte pred nami leží. Vzdelávanie určite predstavuje kľúčový nástroj na to, aby žena mohla byť plne sama sebou a, a naozaj sa zrealizovať e, v pracovnej a sociálnej oblasti. A je toho treba ešte veľa urobiť, aby sme prekonali všetky diskriminácie a nerovnosti, ktoré e, tu existujú. Obzvlášť tu mám na mysli e, všetky ženy a dievčatá v Európe, ktoré majú vynikajúce výsledky vo vzdelávaní, sú schopné a excelentné, ale potom následne všetko úsilie, ktoré vyvinuli na e, e, školách a na univerzite, sa nepretavia e, do úspechov v pracovnom, v pracovnom živote. V Taliansku napríklad ženy majú veľmi nízku mieru zamestnanosti, obzvlášť v Eh, južných regiónoch Talianska. A keď nájdú pracovné miesto, tak eh, eh, nezodpovedá ich kvalifikácii ani teda príjmom, ktoré by mali byť spojené s takouto kvalifikáciou. Mali by sme sa zasadzovať za to, aby Európska únia primela členské štáty, aby sa takéto prekážky prekonali. Dúfam, že o rok sa tu stretneme a budeme môcť eh, skonštatovať eh, určitý postup vpred v tejto sfére. Ďakujem. Muchas gracias, señora Juto. Ďakujem pekne, pani Juto. A v mene Malckého parlamentu má slovo pani Giovanna De Bono. Thank you, Madam Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Ďakujem, pani predsednička. E, dobrý deň, dámy a páni. E, toto e, je naozaj v srdci nášho úsilia na ceste k plnej rodovej rovnosti. Ak náhle budú ešte rozdiely aj vo vzdelávaní, náš konečný cieľ rodovej rovnosti bude pre nás nedosiahnutelný. Veľké kroky vpred sa docelili v členských štátoch a, eh, pri, eh, a toto otvorilo nové príležitosti pre eh, posilnenú ženskú účasť v všetkých štátoch EÚ, ale nie sme ešte na konci. Nemôžeme sa zastaviť na univerzitách, nemôžeme dovoliť, aby akademické kvalifikácie a zručnosti, ktoré si dievčatá nadobudli, Eh, sa eh, stali zastaralé, kým tieto budú môcť začať pracovať. Musíme zabezpečiť, aby rovnaký prístup ostal eh, efektívnym konceptom v priebehu celého života ženy. Žena nemôže byť, nemôže mať iba príležitosť k vynikajúcemu vzdelávaniu, ale musí mať počas celého svojho života na vzdelávanie až do konca života iba potom e, sa budú môcť plne e, využiť e, jej ľudské zdroje. Takže aj možnosť preškolenia žien je veľmi dôležitá. Na toto by sme sa tiež mali zameriavať, aby ženy boli produktívne v zamestnaní. Možno napríklad je to dôležité, keď po dlhšej pauze chcú znova vstúpiť na trh práce aj neskôr eh, v živote je treba mať ambicioznejšie ciele a preto by sme mali podporovať staršie ženy, aby si zachovali vysokú mieru kvalifikovanosti, zručnosti a iných kompetencií, ktoré eh, nadobudli v priebehu svojho života. Toto by zabezpečilo, aby zohrávali eh, dôležitú úlohu v spoločnosti a pritom e, si mohli zachovať svoju mentálnu e, schopnosť, svoju plnú nezávislosť, vrátanie finančnej a, a na, napokon, aby takto prispievali e, k blahu ich rodiny a spoločnosti čo najdlhšie. Ďakujem. Thank you. Ahora tiene la palabra. Ďakujem a teraz má slovo za Srbský parlament pani Vesna Marovič.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 prístup k vzdelávaniu. Môžeme tým dať ženám možnosť svoje e, práva vykonávať, uplatňovať. Je to veľmi zložitá téma. ženy, eh, obzvlášť vo vidieckej oblasti, eh, ani nepoznajú tak dobre svoje práva, nemôžu preto efektívne žiadať o uplatňovanie. V Srbsku eh, zasadzujeme za to, aby mohli ženy plne uplatňovať svoje práva, aby sa jasne bojovalo proti diskriminácii na základe e, rodu, sexuálnej orientácie, spoločenskej príslušnosti je u nás e, dochádza o diskriminácii, takže na spoločenskej úrovni sa tejto téme musíme venovať a musíme pracovať aj na e, prelomení rolových modelov a stereotypov. Sú tu totiž určité pevne zakorenené e, modely e, e, v prípade určitých časí spoločnosti, napríklad medzi Rómami, kde potom dochádza následne aj v rozdieloch, napríklad v prístupe k školskému vzdelaniu, k školskej dochádzke a tu dochádza potom k diskriminácii žien. Takže tu treba veľmi skoro začať s vzdelávaním. Iba tak zabezpečíme aby e, sa ženy stretli s tou e, náležitou pozornosťou. Takže e, treba, aby sme zabezpečili na všetkých úrovniach vzdelávania prístup žien k nemu, aj na všetkých úrovniach spoločnosti. Zaoberáme sa aj bojom proti domácemu násiliu, e, e, zaoberáme sa týmto e, problémami diskriminácie žien osobitne v oblasti medzi, medzi Rómami. Prijali sme, ratifikovali sme aj tento právny nástroj Rady Európy proti násiliu na ženách a snažíme sa vytvoriť v našej spoločnosti možnosti, aby rovnoprávnosť e, bola zabezpečená. Ďakujem. Ďakujem. A teraz predsednička výboru kultúry pani Michala Sodrova. Vážená pani predsednička. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som vás pozdravila ako poslankyňu, ako nová poslankyňa Európskeho parlamentu, ale tiež ako dlhoročná poslankyňa Českého parlamentu vo výbore pre vzdelávanie a kultúru. A ako česká poslankyňa v Českom parlamente som sa snažila o rovnosť príležitosti vo vzdelávaní. Vždy som podporovala rovnaký prístup všetkých detí k vzdelaniu, pretože vzdelanie je hodnota, ktorá umožňuje využívať príležitosti a uplatnenie v živote. Osobne som podporovala projekt financovania vzdelávania detí v Indii a nie náhodou, to boli vždy dievčatá, ktoré dostávali prostriedky na to, aby mohli študovať, pamätám si ich mená, Rozela Sejuta a mnohé ďalšie, s ktorými mám ešte stále kontakt a tieto programy pomáhajú mimo Európy, kde tá situácia je oveľa horšia. Vzdelanie je kľúčom k životnému úspechu, to je akési krédo alebo heslo, s ktorým som išla do politiky. A potvrdila to aj pani Haura Ibrahim. Ona mala Um, vynikajúce vzdelanie a ho využila. Vzdelanie nie je náhoda, vzdelanie je niečo, čo musí spoločnosť podporovať. A ja sa v tomto o dievčatá nebojím, ako sa ukazuje. My, ženy, to vieme, sme šikovné a preto sa snažíme učiť a vzdelávania, maximálne využívať vzdelávacie príležitosti, to, že dnes na univerzitách študuje viac žien ako mužov v Európe, to nie je náhoda. Je to tým, že ženy sú motivované, že sa chcú vzdelávať a majú aj výborné výsledky. Pri testovaní PISA 2015 tak e, táto anketa znovu po 2012 rečnícka sa opravuje, že dievčatá mali lepšie výsledky a podržali to skóre, ktoré neklesá, ale je to stále o motivácii. Nemám teda obavy, že by dievčatá dostatočne nevyužívali tieto možnosti, ale čoho sa obávam je, aby zvládli aj tú svoju nezastupiteľnú úlohu ženy a matky. Tam sa obvykle dostávame do konfliktu, my máme vzdelanie, chceme ho uplatniť, ale zároveň chceme byť aj dobrými mamičkami. A tu znovu musí nastúpiť spoločnosť, aby umožnila zladiť úlohu rodičovskú a tú profesionálnu. A tu ešte pred nami stojí veľa víziev, ktoré treba zrealizovať aj v Európskom parlamente. Ďakujem za pozornosť. Gracias y, y para finalizar eh, esta parte del, del debate como... Ďakujem uzavriem túto rozprávu v tejto časti. Ako som už povedala ostatným rečníkom, udelíme slovo v ďalších paneloch a na záver tejto prvej časti rozpravy má slovo pani Baznimet z Turecka, bývalá ministerka vzdelávania a spravodlivosti. E, nech sa páči. Teşekkür ediyorum değerli katılımcılar. Öncelikle bu toplantının Ďakujem pekne všetkým účastníkom tejto schôdze. Ja viem, že vďaka tejto konferencii sa nám podarí naozaj vyvodiť veľmi zaujímavé závery a je veľmi obohacujúce, že si tu môžeme vymieňať naše skúsenosti. Ženy musia posilniť, obohatiť svoj život vo viacerých aspektoch, ale ostáva pred nami ešte veľmi dlhá cesta. Chceme, aby ženy boli lepšie vzdelané, aby mali viacej príležitosti e, vstúpiť do profesionálneho života. V súčasnosti konštatujeme, že v roku 2015 problémy, s ktorými e, e, ženy bojujú, to nie sú len ženy, problémy pre ženy, ale pre celú spoločnosť. Už dlho v Turecku sa snažíme tieto problémy vyriešiť a podarilo sa nám skutočne vyvíjať vplyv na účasť žien vo verejnom živote, vo vzdelávaní, výchove a tak ďalej. Hoci ešte stále sú potrebné ďalšie etapy a kroky a prijali sa samozrejme určité reformy. Aj na inštitucionálnej úrovni my sa snažíme podnetiť tento proces vo vzdelávaní, e, v pracovnom, na pracovnom trhu, aby ženy boli prítomnejšie v spoločnosti. Tiež je dôležité sa oboznámiť so štatistikami. V roku 2000 vo voľbách do EP e bolo len, boli len 4 zvolených e, poslancov. Následne sa to percento zvyšilo na číslo 9 a v roku 2011 posledné voľby do tureckého parlamentu, tak to už bolo 11 zastúpenia žien v tureckom parlamente. Takže postupne sa snažíme zvýšiť účasť žien na politickej úrovni. A tiež je dôležité obhajovať účasť žien v rozhodovacom procese, či už politickom, alebo sociálnom, či obchodnom, podnikateľskom. Len takto ženy e, urobu, urobia ďalší krok vpred, ale sú tu ešte stále prekážky. Stále konštatujeme, že existuje diskriminácia kvôli pohľaviu. To nemôžeme negovať, ale to nie je len problém žien. Diskriminácia žien musí byť niečo, čo musíme potierať na všetkých úrovniach politickej, sociálnej. Ženy naďalej čelia rôznym druhom diskriminácie a musíme ísť cestou dialogu, aby sme všetky tieto prekažky z tejto cesty odstranili. Ako som už povedala, ostáva pred nami eh, dlhá cesta, veľa práce, ešte nie sme na konci po ceste je veľa prekážok, ale my musíme nástojiť, pokračovať a hovoriť o tom. Za posledné roky sme o tom hovorili aj v našich krajinách a to je dôvod, prečo som sa chcela s vami podeliť o naše turecké skúsenosti tu na pôde Európskeho parlamentu. je dôležité, aby sme boli aktívnejšími ako politickí predstavitelia, aby sme obhajovali ženy a ich práva. V Turecku je v súčasnosti veľké množstvo vojenských utečencov. Sú to e, sírsky utečenci, veľa z nich sú ženy a deti v súčasnosti OSN. Aj my prijímame tieto ženy na tureckom území Tieto ženy trpia hlbokou chudobou, nemajú prístup k vzdelaniu. V Turecku platíme asi 5 miliárd dolárov e, na to, aby sme prijali týchto utečencov, aby mali strechu nad hlavou, aby mali potravu. Eventuálne sa snažíme im poskytnúť e, istý druh vzdelania. Je dôležité, aby na všetkých úrovniach tureckého života, politického, sociálneho, aby sme bojovali aj proti problému chudoby a proti, aby sme bojovali proti problémom, ktorým čelia e, ženy v utečeneckých táboroch. Rečnícka bola prerušená. Áno, ďakujem vám. Ak prekročíme rečnícky čas, tak nebudeme môcť udeliť slovo aj ďalším kolegyňam. Ospravedlňujem sa aj ako predsednička. A chcete, aby aj ako spôsob solidarity, poprosím vás, aby sme skutočne kontrolovali náš rečnícky čas a umožnili vystúpiť eh, viacerým zúčastneným. Ideme do druhého panela výzvy pre rovnaký prístup k vzdelaniu a výchove, ktoré budú kvalitné. V tomto druhom paneli eh, participantes eh, que voy a dar zúčastnených a hneď im dám slovo. Ako prvá je pani Ilze Winkele, Bývalá ministerka blahobytu a zdravia z Lotyšska. V súčasnosti je členka parlamentného výboru pre vzdelávanie, kultúru a vedu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair, madam. Uh, good morning, dear colleagues. A modern day reality... Ďakujem veľmi pekne. Nepostačuje v dnešnom svete mať len jednu kvalifikáciu. To je veľká zmena v globálnom chápaní E, ktorá e, sa ťažko akceptuje, obzvlášť v bývalých krajinách sovietského bloku, ku ktorým patrí Lotyšsko. V sovietskej ére život bol oveľa jednoduchší. Ideálnym scenárom bola nasledovná situácia približne v 22-3 rokoch. Ste skončili univerzitu a potom e, pracovali v oblasti vašej špecializácie až do dôchodku čo, ktorý prichádzal eh, približne 55 rokov veku pre ženy. Dnes kvalita eh, vzdelávania eh, ne, nesúvisí iba s diplomom z prestížnej inštitúcie, ale ale závisí aj od schopnosti ľudí, aby uspeli na pracovnom trhu. EÚ, e, e, k tomu patrí aj Lotyšsko, e, je čoraz viac spoločnosť založenou na vedomostiam, na vedomostiach a teda aj te, informačných technológiách. Muži majú tendenciu málo sa zúčastňovať rodinného života, takže ženy nemajú rovnaké príležitosti mimo rodinného života. Je teda neproporčné e, e, rozdelenie zodpovedností. Tu okrem toho tu prevládzajú stereotypy o ženských a mužských úlohách, nielen v rodinnom živote, ale aj v profesnom. Súvisí to s e, systémom hodnôt a presvedčení a koncepty sa nedajú zmeniť iba s legislatívou. Stereotypy vedú k rodovej segregácii v oblasti vzdelávania. Ženy v Lotyšsku majú porovnateľne vyššie vzdelanie než muži, pričom však ženy sú jasne menej zastúpené v sektore e, technológií, v systéme vzdelávania aj neskôr e, na pracovnom trhu. Iba 26,3 Ehm, absolventov technických smerov sú ženy. Pritom e, e, absolventi humanitných e, smerov a tých je približne 90 žien. Je veľa problémov, ktoré zabraňujú rovnaké príležitosti k celoživotnému vzdelávaniu pre ženy. Súvisí to s mnohými vecami. Ženy jednoducho viac času musia tráviť doma pri výchove detí a teda majú e, aj na určite menej príležitostí e, pokračovať vo vzdelávaní, vrátiť sa na trh práce. E, takéto plné vzdelávanie využívajú hlavne mladí ľudia a tí, ktorí majú už vyššie vzdelanie. Tí, ktorí nemajú kvalifikácie, majú ešte menej motivácií ďalej študovať. Ženy nie sú tak zainteresované do programov distančného vzdelávania, pretože je ťažké zlúčiť pracovný a rodinný život. Programy celoživotného vzdelávania sú prepojené s potrebou trhu práce a teraz sú viac zamerané na technické profesie, ktoré sú stereotypne viac pradené k mužom. Eh, Lotyšsko je malá krajina, pokiaľ ide o veľkosť a počet obyvateľov a prístup k verejným službám ako vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie eh, nie je rodovorovné. Eh, tam, kde je väčšia hustota obyvateľstva, tam je prístup limitovaný, distančné vzdelávanie nie je až tak bežné Učenie priamo na mieste je e, e, veľmi e, finančne náročné, súvisí to s dopravou na teda miesto, kde tá inštitúcia pôsobí. A teda ženy patria do skupiny, ktorá je riziková z oblasti zamestnanosti. E, máme tu rôzne programy e, v oblasti vzdelávania a podpory zamestnávateľov, e, ktorí zamestnávajú ľudí, ktorí sú ohrození nezamestnanosťou. Je treba chrániť tých, ktorí sa snažia získať nové zručnosti a dostať na trh práce, ale podpora psychologov a podobne je veľmi náročná. E, celkom isto niektoré z týchto víziev určite e, sa netýkajú iba Lotyšska, to som si istá. Dajú sa určite aplikovať v určitej miere na všetky členské štáty. A snad sa nám podarí nájsť tie najlepšie riešenia na e, túto vec. A, ale chcel by som na záver spomenúť ešte jeden veľmi pozitívny príklad z Lotyšska. Už piatý rok e, e, telekomunikačná firma Lotyšska učí e, starších ľudí e, narábať s počítačmi. Najstarším študentom bola 90-ročná žena a celkový počet e, študentov doteraz bolo, teda je približne 10 tisíc. A je to veľmi úspešný program. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Eh, Ďakujem teraz eh, druhý rečník, pre predsedníčka portugalského hnutia Las Mujeres. Pokiaľ ide, bude hovoriť o rovnostnom vzdelávaní. Ďakujem pekne. Vždy som bojovala za rovnosť žien a mužov a za práva žien od 74. a od novej ústavy v Portugalsku nastúpila demokracia, skončili všetky obmedzenia, ktoré boli založené na pohlavi a umožnili devčatám a ženám prístup k rovnosti, k vzdelávaniu, výchove, ku kultúre a ku všetkým profesiám či postom, ktoré dovtedy nemohli zaujať. E, ústava Portugalskej republiky prispieva k rovnosti medzi mužmi a ženami a e, na základe tohto textu všetci sú si e, rovní a každý má právo na vzdelanie, na kultúru. Na kultúru. Po aprílovej revolúcii dievčatá a mladé ženy mohli bez prekážok e, študovať a ich počet narastal na všetkých úrovniach vzdelania. Táto tendencia sa do súčasnosti posilňuje, hovorím za posledných 40 rokov. E, s príchodom demokracie v 75. E, bol tento rok vyhlásený za Medzinárodný rok žena. Bola zvolaná aj prvá medzinárodná konferencia o ženách pod zaštitou OSN 95. bola štvrtá svetová konferencia o ženách a prišlo sa s akčným plánom v dvoch špeciálnych oblastiach, v oblasti vzdelania a výchovy. Potvrdzuje sa potreba posilniť politiky v tejto oblasti, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj kde sa neustále poukazovalo na zlepšenie kvality výchovy a na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre obe pohlavia. Po pekingskej konferencii prišli následujúce otázky. V akej miere a ako sa realizovali konkrétne strategické ciele platformy, hlavne vo vzdelávaní, aby sa podporila rovnosť rodov a prístup k vzdelaniu a k výchove. Vzhľadom na to, že došlo k veľkým sociálnym, spoločenským, politickým a ekonomickým zmenám za posledné roky vo svete, je otázka, aký to má dopad na politiky rovnosti a na situáciu žien všeobecne vo svete. V Portugalsku 2012 75 dievčat vo veku 20 až 24 rokov mohli ukončiť vysokoškolské vzdelanie, zatiaľ čo chlapci majú nižšiu mieru absolventu. 60,4 eh, absolventov vysokých škôl sú ženy, hoci existujú rozdiely v prístupe k jednotlivým <coughs> vysokoškolským odporom, odborom v zdravotníctve Ženy naďalej samozrejme sa snažia vzdelávať. 4,1 eh, portugalských žien v roku 2012 dosiahli doktorát. Napriek všetkým týmto eh, štúdiám je tu jasné protirečenie medzi tým vzdelávacím modelom a výsledkami, eh, vzdelávacími výsledkami žien a tým, akým spôsobom sa do praxe uvádzajú ich schopnosti E, v akademickom svete vo vysokých škol, na vysokých školách bolo vždy vysoká, vysoké percento dievčat, ale keď e, máme učiteľov v predškolskej e, sfére, tam je 98% žien, ale kým ideme do ďalších úrovní, e, stredné, základné, stredné a vysoké vzdelanie, tak klesá miera žien na vysokých školách je 56 mužov akademického personálu. A na vysokých školách na významné posty sú takmer vždy vyberaní muži a nie ženy a ženy majú väčšie problémy e, dostať sa na významné akademické posty a predstavujú len cirka 23 výskum a vývoj. Ženy vynikajú v rôznych oblastiach pri výbere doktriny sú väčšinové v medicíne, v zdravotníctve, v prírodných vedách, v polnospodárstve, v sociálnych vedách. Tam je 56%, je ich menej v inžinierstve a technológiách 31%. V tých sektoroch, kde realizujú svoje aktivity, sa potvrdzuje, že v roku 2012 majú 61% žien a 39 mužov ale firmy, e, tak tam je väčšinové zastúpenie mužov 71,1%, zatiaľ čo ženy predstavujú len 20%. Tieto rozdiely vychádzajú z tých stereotypov, že ženy sú menej disponibilné mať nepretržitú profesionálnu kariéru Žena je jediná zodpovedná za domáce práce, za starostlivosť o domácnosť a tak ďalej, hoci tieto práce by mali byť zdieľané rovnakým spôsobom ženou aj mužom. Je veľa mladých dievčat, ktoré sú talentované, majú vysoké vzdelanie, dostávajú ocenenia a ceny za výskum a vývoj, to, čo sa stalo aj prednedávnom napríklad v aplikovanej biológii alebo v ochrane životného prostredia, v zdravotníctve. Tieto ženy pracujú vo výskume v laboratóriách, prichádzajú k obrovským objavom, ale tí, ktorí rozhodujú o týchto objavoch, sú muži na rozhodujúcich postoch Eh, je škoda, že existuje takýto eh, ženský talent, ktorý ale nie je uznaný, pretože ženy eh, nie sú na adekvátnych postoch. Vzdelávací systém uznáva schopnosti, kapacity, vedomosti a kompetencie žien vzhľadom na ten úspech, ktorý dosahujú v školstve, veľmi často je vyšší, ale to im nedáva dostatočnú kompenzáciu v sociálnom či pracovnom živote. Zásluhy ani výdobytky nie sú postačujúce na to, aby dosiahli pokrok v profesionálnej kariére, aby sa dostali na najvyššie top posty. Vieme, že demokratické školstvo môže podporovať pocit občianstva, rovnosti medzi ľuďmi, ale vzhľadom na ekonomickú a finančnú krízu, ktorá postihuje mnohé naše krajiny, Niektoré aspekty sa dostávajú dozadu, alebo robí, zaznamenávame tam návrat dozadu, pedagogický materiál nevždy odstraňuje ten sexistický prístup pri výbere študijných odborov a nie vždy sa ženy môžu vyznačiť svojimi schopnosťami, možnosťami, činmi, aktami. Veľmi často akademický personál, um, muži, rodičia a tak ďalej navrhujú odlišné aktivity pre dievčatá a pre chlapcov pedagogickej činnosti sa hovorí, že dievčatá majú viacej schopnosti pre určité odbory a dievčatá to preberajú, ako keby to bolo niečo prirodzené. A to potom v tý, samozrejme vplýva aj na hodnotenie profesorov. Prešli sme do 21. storočia s veľkou nádejou, sadili sme na sociálnu rovnosť, na ľudské práva pre všetkých – ale musíme si uvedomiť, že sme vo svete a v krajine, ktoré trpia hlbokou hospodárskou krízou, ktoré môžu ohrozovať také základné práva, za ktoré sme bojovali. Negatívne dôsledky vo vzdelávaní a výchove to potvrdzuje správa z roku 2014 OECD, eh, politika uťahovania opaskov v našej krajine mala aj obrovský negatívny dopad na vzdelanie. Portugalsko investuje čím ďalej, tým menej do tohto sektora. Len 3,6 HDP ide na vzdelanie a teda sme pod priemerom OECD, čo je 3,85 Je to tiež jedna z krajín, ktorá nemá verejné vzdelanie. Je to 5,5 menej, než je priemer v OECD, čo je 6,1. V roku 2015 sa uvažuje o škrtoch vo výške 700 miliónov eur a to ide v prospech súkromného sektora. A s takýmito rozhodnutiami je postihnuté aj predškolské vzdelanie, aj základné, ale aj vysokoškolské alebo výskum a vývoj. E, vzdelávacie Ehm, stratégie nie sú kompatibilné s politikami rovnosti, uzatváranie škôl, ehm, mnohé oblasti ostávajú bez prístupu k školám. stále zhoršovaný ale zhoršujúci sa štatút akademického personálu. To všetko sú situácie, ktoré idú proti tomu, aby sme zabezpečili rovnosť. A pritom táto rovnosť je zakotvená v portugalskej ústave. A teraz je konečne situácia, keď v 21. storočí bojujeme za dosiahnutie cieľov pekingskej platformy, čo vyžaduje zo strany vlád investície do vzdelávania výchovy, zvýšenie počtu akademického personálu, zvýšenie možností pre ženy aj mužov, aby mohli rozvíjať svoj potenciál vo všetkých oblastiach svojho života. Možnosť, aby e, ženy a dievčatá sa implikovali vo všetkých oblastiach života, aby rozšírili svoje možnosti e, v budúcich kariérach a odboroch. Musíme bojovať za spoločnosť, ktorá odstráni akýkoľvek druh diskriminácie, aby to bol priestor pre občanov, kde Chlapci a dievčatá budú úzko spolupracovať a zdieľať zodpovednosť a pripravia sa na účinné zdieľanie e, práce e, za rešpektovanie rovnakých príležitostí. Ďakujem za pozornosť. Obrigada, Mrs. Revelo. Ďakujem, pani Revelo. A, na záver pani Kolevská, záverom členka výboru FEM, bude hovoriť o európskych výzvach z jej skúsenosti ako poľskej ministerky pre rovnaký prístup. Ďakujem pekne, dámy a páni. Prvých pár minút svojho vystúpenia E, budem venovať kontextu situácie v oblasti rovnosti a potom nadviažem to na vzdelávanie. E, rovnosť mužov a žien vnímame v štyroch oblastiach. kľúčová je oblasť e, finančnej samostatnosti žien. Týka sa to i pracovných miest, ale aj dôchodku. To sú asi veľmi dôležité ukazovatele vo všeobecne štatút žien, dosahovanie rovnosti mužov a žien v rôznych krajinách. Potom druhá vec. Možnosť zároveň naplňovať svoje pracovné i rodinné túžby. Tretia oblasť, veľmi dôležitá, to je prítomnosť žien na miestach, kde sa rozhoduje vo verejnej sfére, prístup k vláde, to je, e, a tý, s tým vlastne tiež sa spája i otázka kultúrnych stereotypov, do ktorých všetci zapadáme. Ďalšia vec to je násilie. Pokiaľ ide o oblasť pracovných miest a platov a dôchodkov, nuž tak tu ten rozdiel medzi mužmi a ženami je 17 a však pokiaľ ide o dôchodky, je to 39%, takže priemerná občianka EÚ e každý mesiac dostane o 40 nižší dôchodok ako priemerný občan. Je to dané kumuláciou rôznych bariér, neefektivitou rôznych politík v rôznych oblastiach a je to vlastne súhrn finančnej situácie žien. A tiež to ukazuje, akej situácii žijú. To sa nedocenuje, pretože štatistiky, ktoré používame, tie nezohľadňujú ženy, ktoré nepracujú. Nemajú žiadne dôchodky. Dôchodkové nároky majú vlastne obmedzené. Tieto ženy ešte viacej e, trpia a to je dôležitá otázka, keď hovoríme o rovnosti. Druhá oblasť potom už takto je možnosť e, naplňovať zároveň pracovné i rodinné ambície. Hovoríme často o práve na prácu. Táto fáza je už ale za nami. Práca dostupná je. Treba ale bojovať v určitých e, nuansách. Dôležitá je tiež možnosť materstva, e, pretože práca je nutnosť. Nerodíme sa s dôchodkom, ktorý by zabezpečoval naše základné potreby E, do práce môžeme chodiť, e, či nechodiť. To nie je slobodná voľba. Po ukončení vzdelávania každá žena skoro s veľkými výnimkami musí pracovať. A práca na materstve je základný problém a jeden zo základných cieľov e, je boj o túto rovnosť. Muž asi nemá problém mať zároveň domov i prácu, mať deti pre muža nie je pre, prekážka, naopak je to pre nich e, prínos, e, ukazujú to rôzne výskumy, zároveň deti, rodina, práca pre ženu, nuž tak to je vlastne prekážka pre prácu. Tieto deti sú pre, prekážkou v pokračovaní pra, v práci a preto otázka zľaďovania úloh je najdôležitejšou z politi- českou sociálnou politikou, ktorá je dôležitá pre ženy. Tiež musíme poukázať na nepomernú profesionálnu e, angažovanosť prácu žien a tiež na prácu v domácnosti medzi ženami a mužmi. Sú tu prieskumy Európskej komisie, ktoré hovoria, že priemerná žena pracuje 34 hodín pracovnom teda e, úvesku a doma je 25 hodín, zatiaľ čo muž iba 8 hodín. Tu sú nerovnosti. Ženy všeobecne pracujú, pracujú teda viac, vlastne je to o 10 hodín viac za týždeň. E, trikrát viac e, robia ženy neplatenej práce a úhrnom viac pracujú a to ohrozuje ich fungovanie na trhu práce. To je ten problém. Súvisí to so stereotypmi. Všetky tie rôzne sociálne politiky, ktoré sa týkajú zľadevania úloh, e, partnerstva v domácich prácach, spravodlivejšieho rozdelenia, No už takto všetko je veľmi dôležité Pozeráme sa na filmy o rôznych e, snehulienkach, ktoré e, zachraňujú aktívni muži, ale v skutočnosti práve muži sú e, tými princami, ktorí celý život aspoň v, v časti krajín, kde je takéto tradičné rozdelenie úloh, sú tými, ktorí sú obskakovaní tými ženami. Toto, to, tuto treba e, zmeniť vzdelávanie. A pokiaľ ide o vzdelávanie, zameriavame sa na jeho kvalitu dnes. Pretože pokiaľ ide o objem, už tak samozrejme, tu už sme dosiahli výsledky. Mám taký dojem, že ženy, pokiaľ ide o otázku podielu na vzdelávaní a absolvovanie ďalších kurzov, zdokonalujúcich rekvalifikačných kurzov zúčastňujú sa oveľa viac. Je to preinvestovanie. Je to preinvestovávanie, pretože investície do vzdelávania, ktoré postupujú ženy, aby si otvorili dvere ku kariére, nie sú také efektívne ako investície mužov. Ženy navzdory tomu, že, že sú, e, e, majú dvojnásobne viac doktorandských e, diplomov, napríklad často sa viac častejšie rekvalifikujú si v podstate si situáciu na trhu práce, nezlepšujú. Primárňujeme tak e, talenty, vzdelávanie žien a v dobe, kedy spotrebovávame e, talent a e, e, vzdelanie mužov, tak je to nepomerné u žien a to je jedna z vecí, ktoré sú nevyhnutné to treba zrealizovať nielen formálnym vzdelávaním, ale i neformálnym cez mentoring. Vzdelávaním, ktoré už prebieha na trhu práce a nie v školách. Pokiaľ ide o formálne vzdelávanie, no už tak tu by som poukázala na otázky, ktoré tu dnes už odzneli. Otázku stereotypu a rôznych kultúrnych aspektov, ktoré vedú k tomu, že vychovávame inak chlapcov a inak dievčatá. A ich vzdelávacia a profesionálna dráha sú potom výsledkom toho odlišného zachádzania s dievčatami. V predškolskom veku v niektorých krajinách to tak už nie je, ale bohužiaľ v množstve krajín sa ešte e, vždy e, vyskytuje veľká segregácia hračiek pre chlapcov a dievčatá. Je tu rôznych e, rúžových bábik, pre e, devčatá a krásne modré hračky pre chlapcov. Napríklad sa robili testy, kde vedci, inžinieri e, e, v tomto teste sú obo, z oboch eh, pohlaví, pretože teraz to boli len muži, ale, ale eh, hoci sa to zdá byť e, drobnosť, je to určitý stereotyp, že dievčatá sú talentované len na niektoré veci v oblasti vedy, hospodárstva a chlapci na iné. To samozrejme pravda nie je. Otázka hračiek, rozprávok, četby. Ak vo vzdelávacom obsahu budú situácie, kde dievčatá a ženy ako hrdinky e, v literatúre, v četbe sú tie, ktoré sú verné, alebo sú to e, e, aristokratky, ktoré nepracujú. No toto všetko ovplyvňuje naše rozmýšľanie o úlohách mužov a žien. Takisto výukové manuály, učebnice, to je otázka. Školné pomocky. Často to odráža naše pre, e, presvedčenia a stereotypy, ktoré fungujú v kultúre, je teda veľmi dôležité upozorňovať na to, aby učebnice a školské pomocky neznásobovali už existujúce stereotypy. Tieto e, vidíme v médiách, v počítačových hrách. Mužské a ženské postavy sú úplne inak predstavované vojnoví hrdinovia, to sú mužské postavy. A, a, a ženy prezentované úplne inak. Sú to veštkyne či zajatkyne, služky, matky, alebo veľ, ale veľmi zriedka, kedy v počítačových hrách sú ženy superhrdinky. To potom ovplyvňuje to, ako vnímame mužov a ženy a aké máme od nich očakávania. Len taká anekdota z môjho života. Môj sedemročný syn pred rokmi mi povedal, mama, našiel som e, nejakú feministickú hru a tam si môžem zahrať aj dievča. Predtým som si totiž mohol vyberať len medzi tým, ako budú hra, úlohu len mužskú hrať, ale vždy to boli len muži. Takže počítačové hry, učebnice, to, čo vydáme v televízii, to všetko ovplyvňuje naše vnímanie svoje úlohy v budúcnosti. A tu chcem upozorniť tiež na e, nebezpečný jav sexualizácie, hlavne dievčat, ale ich trochu chlapcov. To súvisí s tým, ako sa prezentuje svet v médiách. Spredmetnenie e, chlapcov a e, dievčat ako sexuálnych podnetov. Je to veľmi dôležité Ovplyvňuje to ich e, nadvezovanie vzťahov i trvácnosť týchto vzťahov. Takisto kvalita vzdelávania a ta, v tejto musíme upozorniť na otázky ľudskoprávne, otázky rovno, rovnosti, na to, aby sme nediskriminovali tým, že budeme opakovať stereotypy, ktoré v kultúre fungujú. Ďakujem. Muchas gracias a las... Ďakujem pekne všetkým zúčastneným tohto panela. Boli to veľmi zaujímavé vystúpenia. Som presvedčená, že vyvolali mnoho úvah medzi vami. Otváram diskusiu. Začneme s vašimi príspevkami. Obmedzte sa prosím na dve minúty. Začne pán Žerár Klovli. Asi som veľmi zle vyslovila vaše priezvisko, spravedlňujem sa člen výboru pre vzdelávanie Írskeho senátu. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem. Moje meno je v skutočnosti Crockwell. Rád by som pohovoril o otázke o úlohe eh, sprevádzania eh, detí zo strany rodičov v, spoločne s učiteľmi pri e, riešení e, výnimočných otázok. E, úloha rodičov a poradcov v škole je kľúčová. V Írsku sme týchto poradcov pre voľbu zamestnania presunuli z e, tej oblasti ex kvóta do e, oblasti príspevkovej e, v škole a to znamená, dostávajú sa vlastne do tried. A to je vlastne podľa mňa retrográdny krok. Treba si tu uvedomiť v tejto oblasti naše vlastné zaujatie a predpojatosť rodového charakteru. Proaktívne treba zacielovať výber e, povolaní pre deti, e, osobitne dievčat. Hovorím tu hlavne o rodovej rovnosti. Mám ženu, mám viacero sestier, mám dceru a ich ambície e, sú presne tie isté, ako sú, pre mojich, ako sú u mojich bratov. Rodi, ro, rodičia musia byť informovaní plne o možnostiach na trhu, pracovnom trhu v oblasti napríklad e, zdravotníckej. Máme tu nárast e, ženského zdravotníckého personálu vo vede, e, vo výskume tomu vča, tak však nie je. Potrebujeme mať naozaj proaktívny, e, proaktívne monitorovanie médií, aby sme upriamovali pozornosť na netradičné pracovné miesta, pretože ženy ktoré eh, eh, ženy, ktoré dosiahli vysoké pozície alebo veľa úspech v tejto oblasti by mali pozbudovať ďalšie ženy, aby, eh, aby smerovali do týchto oblastí. Dúfam, že množstvo mladých devčat bude nasledovať dobré príklady. Napríklad príklad tejto mladej slečny, ktorá nám tu prezentovala svoje nadšenie pre vedeckú oblasť E, na záver by som chcel e, poprosiť Úniu, e, ak nerobíme nič iné, tak sa posuneme k tomu kvalitatívnemu súťaženiu, aby každá škola mala svojho kvalitného šampióna, ktorý by mal potom úlohu podporo- podporovať rodovú rovnosť pri ďalšom postupe aby, e, ako hovorila predošlá rečníčka zo Spojených štátov, by tu neboli obavy hovoriť o e, sexe napríklad. E, ja si môžem spomenúť na podobné príhody. Každopádne ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne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 određena ponašanja ili zanimanja prikladna su samo za cure ili za dečke djevojčice bi uvijek trebale biti učiteljice a dječaci piloti u usporedbi s muškarcima učestalost njihovog pojavljivanja je značajno manja daleko se rjeđe pojavljuju kao autori tekstova čak su i tematski marginalizirane prije svega su majke a onda i bake češće smještene na selo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 za portugalský parlament pani Echa Pais. Ďakujem pekne v mene portugalského parlamentu. By som uvítala iniciatívu EP a zároveň vás pozdraviť v mene pani Dustvel Úvodom by som citovala Malalu, ktorá povedala, je to nositeľka Nobelovej ceny v a tiež nositeľka Sacharovej ceny. A ona povedala, že vzdelanie a výchova to je všetko pre dievčatá, pre deti a nie len pre dievčatá, ale aj pre chlapcov, pre všetkých, nielen v Európe, ale na celom svete. Musíme bojovať proti genderovým stereotypom, ktoré zabranili ženám a dievčatám mať pracovný život a rodinný život za rovnakých podmienok ako muži. Moja krajina sa už rozvinula. 70 absolventov vysokých škôl sú ženy a väčšina odborn- odborov, ako je napríklad pedagogický odbor alebo medicína, tak je tam veľa žien, ale v mnohých ďalších odboroch sú muži. Potrebujeme vzdelanie a výchovu v prospech občanov a to musíme dosiahnuť nielen v Portugalsku, ale v celej Európe a potrebujeme také sociálne a verejné politiky, ktoré nám pomôžu bojovať proti stereotypom, aby sme zharmonizovali rodinný a profesionálny život nielen pre ženy, ale aj pre mužov, pretože ženy veľa stratia, keď budú musieť študovať ťažké vysokoškolské odbory, ale aj muži môžu veľa stratiť, keď nebudú investovať do rodiny a do starostlivosti o rodinu. Len takýmto spôsobom budeme mať spravodlivejšiu e, Európu, e, Európu s rovnakým prístupom všetkých právam. Obrigada. Ahora tiene... Ďakujem a teraz má slovo za Európsky parlament pani Piert voorzitter <clears throat> voorzitter ik zit hier nu en ik dacht aan dertig jaar. Ďakujem pekne. Pred 30 rokmi som, eh, keby som sa bola narodila pred rokmi, eh, nebola by som mala v Holandsku vzdelanie, bola by som eh, na vidieku niekde farmárka a išla by som asi na kurz eh, všeobecný, ktorý by ma mal pozitívne podporiť. A potom som začala chápať, že keď viem dobre vystupovať, tak získam rešpekt u mužov, ktorí sú okolo mňa. Chodila som do ženských organizácií a tie nám vysvetľovali, aké dôležité je chodiť eh, do politike, medzi ľudí, do života. Aby som to zhrnula, teraz som sa dostala do Európskeho parlamentu a som, a už pred rokom som išla do dôchodku, ale povedala som si, že musím pokračovať. A získala som dostatok hlasov. Nehlasovali le, za mňa len ženy. I ženy mi dávajú dosť zabrať. Navzájom sa nevždy podporujú. Často sa hovorí, aby ženy podporovali ženy, ale treba určiť to, akým sa, sa, si hľadať svoje vlastné témy. Na svoju stranu často môžeme získať e, e, mužských kolegov. Chcem ešte povedať, že je strašná škoda, že sa e, e, šetrí na ženských e, organizáciách a vzdelávaní. Moje dve cery vyštudovali obe medicínu Našli si skvelú prácu, ale najskôr musíte podporovať ženské organizácie, aby mohli prekročiť tú prvú prekážku. Muchas gracias. Eh. Ďakujem pekne. A za Bundestag pani Doroty Esele. Ďakujem. Ja zastupujem eh, Nemecko Chcela som poznamenať, že zmena tých stereotypov malými zákonmi, novými zákonmi, malými krokmi sa dá realizovať, veď konečne máme e, na rok e, e, na rok opatrovania dieťaťa, minimálnu mzdu pre ženy, ktoré pracujú iba na čiastočný pracovný úvezok. Takisto sme zaviedli možnosť návratu do práce po pôrode a zajtra budeme e, do, dohadovať kvótu v dozorných radách 30-percentný e, pomer žien a sankcia bude prázdna stolička. Už sa tu povedalo mnohé o stereotypoch. Potrebujeme, v Nemecku to tiež platí, potrebujeme, aby ženy neboli len e, vzorom, ale potrebujeme siete medzi ženami, tak ako to muži mali už po storočia a môj posledný bod, e, dôležitý podnet e, tej vašej štúdie, k tej vašej štúdii, ktorú ste poskytli, 7, e, bod 7.4, kde sa hovorí o školách s jedným pohľavím. Takúto štúdiu som realizovala už v Nemecku, kde sme zistili, aké dôležité je, to sú tie monoedukatívne školy, napríklad v technických a matematických oblastiach, Rovnak to isté e, platí pre e, ženské univerzity či dokonca študijné odbory na vysokých školách. Je to veľmi dôležité, o tom sa hovorilo, že nie len e, aby sme boli nielen snehulky a, a, a iné postavy z rozprávok, ale máme tu naozaj ten stereotyp tej nejakej barbiny, Myslím si, že tieto vzory a stereotypy možno e, ovplyvňovaním cez vzdelávanie zmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za grécky parlament pani Fotininaki. Thank you very much, Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja prichádzam z Grécka. Predtým, než som bola zvolená do parlamentu, som pracovala ako univerzitná profesorka. Dovolte byť teda pár prípomienok, ktoré e, e, prichádzajú z mojich e, univerzitných skúseností. Poprvé, o čo ide je, že musíme zdôrazniť to, že treba posilniť vzdelávanie aj teda e, vzdelávajúcich e, na e, základnom, strednom aj stupni vysokého vzdelávania tak, aby sme postupne menili mentalitu a podporovali rodovú rovnosť, pretože iba vďaka vzdelávaniu môže ľudská mysl byť emancipovaná a môžu byť prelomené stereotypy a môže dôjsť k zmene. Po druhé, za posledné roky, dúfajme, na greckých eh, univerzitách je možné konštatovať eh, zmenu v rodovom postavení. Veľmi veľa eh, kurzov ponúkame práve v oblasti gendrových štúdií a zaoberáme sa práve podporou rodovej rovnosti. Napokon chcem trošku odbočiť od vzdelávania a e, zdôrazniť e, sféru e, pracovného trhu. Aj keď sa zdá v oblasti vzdelávania, že tu vládne rodová rovnosť, ale v oblasti pracovných príležitostí to už neplatí. A chcela by som ešte spomenúť aj otázku sexuálneho obťažovania prvou obeťou strašnej hospodárskej krízy, ktorú zažíva Grécko, boli ženy. Ehm, pretože e, e, sa ako prvé stratili pracovné miesta, ktoré boli flexibilné a na čiastočný pracovný úvezok, e, kde pracovali hlavne ženy. A sú penalizované oveľa ťažšie v dôsledku tehotenstva, materstva. Ak chcete mať dobré pracovné miesto v Grécku, nemôžete byť matkou. Toto je veľmi závažná téma, ktorú treba zohľadniť. Thank you. V mene výboru pracovných záležitostí Švedského parlamentu má slovo pani Serkankus. Eh, ďakujem za iniciatívu zorganizovať toto stretnutie. Pani predsednička, tak dlho ako ženy budú um, ehm, potvrdené reprezentované v politike, a e, budú čeliť násiliu na uliciach alebo e, v domovoch, nemôžeme povedať v Európe, že tu máme rodovú rovnosť. Preto musím podporiť národné parlamenty a e, vlády v ich úsilí podporovať rodovú rovnosť. A som veľmi hrdí na to, že máme e, vo Švedsku e, premiérku, ktorá je feministkou, ktorá je členkou organizácie, ktorá pracuje e, za rovnosť. Máme teda feministickú vládu, feministické ministerky, niektoré pracujú na téme rodovej rovnosti je dôležité mať už takto rovnaké zastúpenie medzi ženami mužmi vo vláde, keď ho chceme mať aj v spoločnosti. Tak na politických postoch tu máme rovnoprávnosť žien a mužov a e, snažíme sa to e, pretaviť do všetkých e, oblastí politického života. Aj teda na pracovný trh. Ak chceme mať rovnosť v našej spoločnosti, musíme pracovať dlhodobo Musíme redukovať diskrimináciu. Dostali sme sa už vo Švedsku na koniec tejto cesty? Nie. Ešte stále ženy vykonávajú väčšinu neplatenej práce. Muži sa nestarajú tak veľmi o, žen, o deti. Nie je dostatok eh, eh, inštitúcií, ktoré by sa starali o deti alebo o e, starších občanov. Takže v budúcnosti musíme pracovať na odstraňovaní týchto príčin e, nerovnosti, tak aby sme v budúcnosti dosiahli e, to, že ženy budú môcť plne vyčerpať svoj potenciál. Ďakujem. Muchas gracias, señor. Ďakujem pekne za Malcký parlament pani Marlen Feruka. Madam Chair, as in... Pani predsednička, ako uh, uh, dnes ráno povedala, ona eh, robí, eh, odvádza ten, eh, tú, tú svoju prácu pri podpore toho, aby ženy boli zorientované v digitálnom svete. A myslím, že je dôležité, aby sme vzdelávali starších ľudí. A žijeme v časoch, kedy vzdelávanie je trošku i odlišné, než keď sme boli mladí dnes e, nás učia naše komunity, rodiny, školy, ale okrem toho e, aj e, strany sociálnych médií a kybernetického priestoru. Takže konektivita môže byť rozhodujúca pri prekonávaní medzier rozdielov medzi ženami, ktoré majú potenciál v dispozícii, ktoré majú prístup k vzdelávaniu a tými, ktoré nemajú. Uh, a e, tiež chcem povedať, že sme tu preto, pretože chceme tu mať naplnené e, e, ženy a spoločnosti. A na to, aby sa nám to podarilo, musíme sa venovať tomu rozdielu v prístupe. Nemôžeme rozprávať iba o rovnosti, ale o rovnakých príležitostiach ale na to, aby sme tu rovnaké príležitosti mali, musíme sa venovať rozdielom medzi mužmi a ženami, e, zraniteľnosťou e, žien, zraniteľnosťou mužov a venovať sa týmto rozdielom v priebehu života ženy, aby e, žena v naplnení svojich, svojich možností nezaznamenala v priebehu svojho života žiadne prekážky. Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave a snažíme sa teraz začleniť niektorých rečníkov z predchádzajúceho panelu, ktorí sa nemohli vyjadriť na úvod pre nedostatok času. Pani Susana Ros zo Španielského kongresu. Ďakujem pekne. Nelson Mandela hovoril, že výchova je najmocnejšia zbraň, aby sa zmenil svet a investovať do detstva výchovou. To je rentabilné, prospech všetkých a je to základný prvok eh, práv dievčat a chlapcov, ale je to aj možnosť zmeny spoločnosti. Právo eh, ti nikto nemôže zbrať a právo na výchovu tiež. Vzdelávací systém je ideálnym rámcom na odstránenie nerovnosti, ale aj násilia. Školy musia byť priestorom slobody, rovnosti, spolužitia. Vzdelanie je najúčinnejší nástroj na to, ako čeliť nerovnosti. Najlepšia výchova je tá, ktorá sa robí za rešpektujúc rovnosť a preto potrebujeme kvalitnú a inkluzívnu výchovu a mali by sme hovoriť aj o koedukácii v princípe rovnosti medzi pohlaviami právo dievčaťa a žien mať rovnaké príležitosti dôstojne, bez násilia a že môže sprejaviť svoj názor v spoločnosti sú ohrozené, ak dievča alebo žena nemôžu ísť do školy. Keď chodia do školy, rozvíjajú schopnosti a vedomosti a to im umožní príjmať lepšie rozhodnutia v dospelom živote. Takéto ženy sú informované, isté, slobodné. NGO medzinárodný plán. Každý rok stredoškolského vzdelania pre ženu zvýši o 10 ich príjmy a tie budú e, potom investovať do svojej rodiny a komunity. Kríza nemôže byť odôvodnením na to, aby sme urobili kroky vzpäť vedomosti a rozvoj. Investovať do výchovy dievčat, to nie je len otázka práv, ale to je aj to najinteligentnejšie a najrozumnejšie, čo môžeme vo vládach urobiť, mať kvalifikovanejšie dievčatá, to prináša aj navýšenie HDP. A vzdelávať v rovnosti to nie je cieľ, ale to je cesta k skutočnej demokracii, k rozvoju, k ekonomickému oživeniu našich krajín. Najlepšia investícia krajiny je e, investícia do vzdelania. Ďakujem. Eh. Ďakujem pekne. Za talianský parlament má slovo pani Mara Karoči. Grazie. Ďakujem. V mojej krajine zaznamenávame eh, zlepšenia, pozitívne zlepšenia eh, v oblasti prístupu dievčat vzdelávaniu aj teda pokiaľ ide o technické oblasti, ale naďalej sú to ešte problémy. Napríklad 15-ročné dievčatá majú horšie výsledky eh, v oblasti matematiky a technických predmetov než chlapci. Problém je, že eh, eh, sa necítia dostatočne dobre, boja sa potom príliš a svoju energiu venujú smerom práve k tomuto strachu, než k jeho prekonávaniu a k učeniu sa. E, myslím, že aby sme zmenili takéto veci, ako už povedali mnohí, je treba sa zaoberať problémom existujúcich e, stereotypov. Chcela by som e, pripomenúť jeden projekt, ktorý sme zahájili koncom 90. rokov, kde išlo rovnosť príležitostí v Eh, knihách. Zúčastnili sa eh, tohto projektu aj vydavateľstva, spoločne sme bojovali proti eh, stereotypom. Žiaľ Bohu, potom tento projekt sa ukončil, ale stereotypy tu stále máme a ovplyvňujú voľby chlapcov a dievčat. Preto sa snažíme znovu začať pracovať na tomto, senzibilizovať vydavateľstva, ktoré sú tomu otvorené, tak aby aspoň v škole sa prekonávali e, stereotypy, aj keď teraz ešte e, ich máme v spoločnosti. V našom parlamente e, sa takisto zvýšil počet žien v porovnaní s minulosťou. Momentálne je dobrá tretina. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Za Kosovský parlament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 Mnoho z toho, čo som chcela povedať, už zaznelo. V Kosove je situácia veľmi podobná tej, mm, v celom našom regióne a v Európskej únii, predpokladám. Tí, ktorí vzdelávajú naše deti, sú učitelia, sú to väčšinou učitelia ženského pohľavia, ktorí používajú učebnice, ktoré napísali hlavne muži je veľmi dôležité pre e, tieto učiteľky, aby boli e, vyškolené tak, aby odborávali diskrimináciu vychádzajúcu e, z rodových otázok. Nemusíte byť feministkou, aby ste chápali, že diskriminácia diskriminácia sa začína už na, v obrázkoch, v učebniciach, pri tých modeloch u rozdelenia rolí, kde dievčatá sú často zobrazené eh, pri ľahších aktivitách, muži pritom robia ťažšie eh, veci. Každá z našich krajín musí investovať do školenia učiteľov. Tí zohrávajú dôležitú úlohu Vzdelávanie v rámci rodiny je veľmi dôležité, ale dôležité je vzdelávanie učiteľov. Na to sú však potrebné financie a mnoho z krajín v našom regióne nedisponuje dostatkom prostriedkov pre túto oblasť. A z tohto dôvodu je dôležité pre eh, ministerstva eh, školstva pri práci na oslovách, aby zainteresovali e, do e, procesu tvorby osôb dostatok žien. To by e, zabezpečilo už pozitívnu zmenu. Ďakujem. No de, Ďakujem pekne a na záver tejto diskusie, aby sme mohli ísť k ďalšiemu panelu, tak má slovo za Srbský parlament pani Komič. Thank you and I'm personally grateful. Ďakujem. Ja osobne som veľmi vďačná Európskom parlamentu za organizovanie tejto konferencie. No, som hlboko presvedčená, že politika je o ľuďoch, alebo by aspoň mala byť. V 21. E, storočí vo veku informačných technológií by malo ísť o možnosť voľby, ale na to, aby sme si mohli e, tú našu voľbu každý z nás urobiť, potrebujeme mať rovnaký prístup k vedomostiam a k vzdelaniu ale nie je tomu tak. Je to zrejme zo všetkého, čo sme e, si tu dnes vypočuli. Chlapci, muži majú ten plný prístup a my, ženy a dievčatá, nie. Aspoň tri dôvody e, pre toto tu existujú. Prvým je, že Muži v našich civilizáciách sú tými e, e, tvorcami pravidiel a e, ženy sa im podrobujú. Pokiaľ ide o prístup k vysokokvalitnému vzdelávaniu, na to, aby sme sa mohli zlepšiť, musíme používať tieto nástroje, tieto, tieto pravidlá. A preto to nie je také jednoduché dospieť k zmene a preto si myslím, že táto konferencia je veľmi dobre načasovaná. Druhý dôvod je e, teda tento príbeh o tých e, dobre sa správajúcich ženách. Všetci vieme veľmi dobre, čo to znamená byť sociálne spoločensky akceptovaná ako žena nie je e, dobrá, aby bola fyzička. Napríklad ja som fyzička, pôvodne političkou som náhodou, alebo inžinierka, pretože na tom nie je nič pôvabné. Vzdelávanie pre ženy by sa malo eh, stať pôvabným v 21. storočí. A eh, teda nemáme rovnaký prístup k vzdelávaniu. Aj preto nie, že v časoch krízy, nielen ekonomické, ale aj krízy hodnôt by sme nemali dovoliť, aby ženy eh, a dievčatá platili tú cenu za krízu hodnôt, ktorú momentálne zažívame. Thank you. We this. Ďakujem. And now. E, ďakujem. A teraz e, ideme k tretiemu panelu, aby sme hovorili o posilňovaní žien a dievčat zlepšovaním výchovy v EÚ a slovo dostane Silvia Kosta, ktorá je predsedkynia výboru pre kultúru. Som veľmi rada, že som tu dnes medzi vami. Prichádzam ale z inej konferencii v inej budove tu v Bruseli, kde sa zaoberali trošku odlišnými aspektami mm, vzdelávania, teda e, partnerstvom medzi univerzitami a podnikateľským svetom. To je tiež dôležitá téma. Som veľmi rada, že výbor pre práva žien E, toto zorganizovala. My sa v parlamente snažíme zosúľadiť našu prácu medzi viacerými výbormi a preto som rada, že sme e, spolupracovali medzi našimi výbormi a že sme si zvolili práve e, túto tému pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. A e, takisto aj toto je prioritou pre e, výbor pre práva žien v OSN. E, Aby to bolo rýchlejšie, budem pokračovať v taliančine, ak dovolíte keďže treba oslavovať aj kultúrnu diverzitu tu v parlamente. Chcela by som eh, tento eh, okrúhly stôl, túto, tento panel, túto diskusiu eh, s troma dôležitými kvalitnými rečníkmi zahájiť pár poznámkami z mojej strany. Neskôr potom odovzdám slovo kolegyne Rodríguez. Myslím, že môžeme povedať, a už ste to aj e, uviedli, že keď sa pozrieme na tú e, e, mierovú revolúciu z 19. storočia, to bolo práve vzdelanie pre ženy a dievčatá. V Európe je to už nezvratné, pretože od druhej polovici 100 ročia e, sa naozaj e, veľmi zvýšila prítomnosť žien v školstve, aj vo, v systéme vzdelávania žien učiteľiek. Viac e, e, dievčat študuje než chlapcov, pokiaľ ide o tie vyššie stupne vzdelávania. E, ženy e, teda e, e, ciele, ktoré sme si stanovili pre vzdelávanie a dosiahnutie určitej kvality vzdelávania dosahujú. La frequenza delle scuole superiori registra una percentuale di ragazze a, a tieto rozdiely sú v niektorých e, krajinách naozaj veľmi, e, veľmi silné. Nielen v emancipovaných krajinách severu, ale aj v iných krajinách Európskej únie, napríklad v Malte, v Rumunsku, v Írsku. A na univerzitách, ako veľmi dobre vieme, 20-roční e, študenti, 42% sú ženy a 30%, 30 muži. A teda E, e, tých, ktorí ukončia potom vysokoškolské štúdium, väčšina z nich je e, teda žien, 60 Sicuramente è già emerso, anche se in misura di... Ale treba teraz sa zaoberať priamou aj nepriamou diskrimináciou, aj predčasnou diskrimináciou žien. Treba to monitorovať ešte stále je tu veľmi veľa vecí, na ktorých treba pracovať. E, e, ženy sú v oblasti humanistických vied dobre zastúpené, ale nie e, v technickej sfére. Tam sú menej pozbudzované, aby išli do týchto oblastí. Aj keď teraz samozrejme tu máme excelentné ženy, inžinierky, vedkyne, matematičky. A teda chýbajú nám ženy vlastne v oblasti tých zručností, ktoré dnes práve Európska únia potrebuje. Životné prostredie, energetika, technológie, digitálne technológie. Ešte je nízky e, pomer e, mladých žien, ktoré e, sú nasmerované do týchto oblastí a musíme sa pýtať ako ženy, aj pretože máme veľmi veľa žien učiteľiek, Napríklad v e, Taliansku absolútne prevahujú e, ženy učiteľky nad e, mužmi učiteľmi. Takže niečo tu zjavne nefungovalo. Napríklad v oblasti znižovania stereotypov, pri posilňovaní seba dôvery dievčat, rovnosti príležitostí aj pre chlapcov a neutrálneho prístupu pokiaľ ide o príležitosti e, osobného rastu, ktoré by sa mali povzbudiť. Myslím, že toto treba zohľadniť. My e, pracujeme vo výbore pre kultúru práve na posilnení politik, ktoré majú za cieľ nové e, pedagogické modely učiteľov. Bez toho nebude možné hovoriť o e, zlepšovaní možností pre ženy. Okrem toho, dievčatá e, sú často diskriminované, sú obeťami diskriminácie. Súvisí to aj s politikami integrácie, aj medzikulturálnej, aj náboženskej v Európe. Aj vo svetle tragédií, ku ktorým došlo v niektorých krajinách, treba by sme sa e, viac e, pýtali sami seba, ako je možné aj z rodovej e, perspektívy zabezpečiť väčšiu interkulturalitu a asimiláciu ženy majú čo povedať, niečo k tomu musia povedať, pretože často sú obeťami nesprávnych prístupov v tejto oblasti, takže tu toho treba urobiť veľa. A veľmi stručne je veľmi dôležité, aby e, budúci výbor OSN pre e, práva žien 20 rokov po pekinskej e, konferencii sa zaoberal tomto tému, takže Európsky parlament si túto tému zvolil veľmi strategicky aj e, Obama, Michelle Obama zahánila e, kampaň v tejto oblasti. Treba teda vstupovať do partnerstiev aj s tretími krajinami e, v tejto téme. Prednedávnom sme prijali novú filozofiu pri našich partnerstvách viac za viac. A toto druhé viac, to by malo byť viac vzdelávania pre ženy a viac práv a väčšia ochrana pred e, všetkými formami diskriminácie. Údaje UNESCO, pokiaľ ide o vzdelávanie dievčat, hovoria o pozitívnom vplyve vzdelávania žien e, so znižovaním mortality, e, chudoby, ochraňou životného prostredia, hospodárským rastom a podporou práv a ochranou pred násilím. Ale musíme sa pozerať ešte hlbšie Myslím, že musíme lepšie pochopiť eh, rozlíšenie medzi vzdelávaním, nie teda oddelenosť, ale rozlíšenie medzi eh, vzdelávaním ako eh, intelektuálnym vzdelávaním, teda odovzdávaním informácií a znalostí a naozaj um, takým celistvým vzdelávaním. Uh, tu by mal byť vždy, uh, nejaká, tu by mala vždy nejaká súvislosť, mal by ísť o odovzdávanie hodnôt, ak e, sa viac e, sústredíme na tú e, prvú oblasť, tá druhá má tiež veľký význam pre našu spoločnosť, pretože zachádza aj nad rámec našich školských systémov. Dnes veľa hovoríme toho o školách, aj, aj, aj, aj mimo škôl, o tom, ako sú dôležité tzv. soft skills, schopnosť tímovej práce, schopnosť prebrať zodpovednosť, voči ostatným. To sú rovnako dôležité kompetencie ako tie formálne. A práve takéto e, uznanie tu je dôležité. uznanie neformálnych a informálnych e, kompetencií. Toto je už povinnosťou pre členské štáty, aby to vo svojich osnovách e, uznali a odrazili. A toto sú kompetencie, ktoré, v ktorých sú silnejšie ženy. Ehm, v, na aktuálnom e, trhu práce a pokiaľ ide aj o tie aktuálne výzvy, sú to veľmi e, strategické kompetencie. A tu podľa mňa musíme e, postupovať v troch oblastiach a týmto to uzavriem. Musíme sa zaoberať modelmi a vzdelávacími nástrojmi už od najranejšieho detstva. Nie som za to, že jediným spôsobom, ako teda je, myslím, že dobre, že tu diskutujeme medzi sebou, máme tu pluralizmus v parlamente, ale nechcem, aby sme tu mali iluzórne, neutrálne vzdelávanie. My vychádzame zo školy, ktorá si myslela o sebe, že je neutrálna, ale podľa mňa si myslím, že by sme mali sa snažiť, aby e, e, vzdelávacie modely pomáhali dievčatám a chlapcom, aby vyvinuli pozitívne uh, E, svoje e, identity, aby pochopili, že rozdiely voči ostatným e, posilňujú dialog, sociálnu, sociálnu inklúziu, aj seba dôveru. Toto je veľmi dôležité ako cieľ vzdelávania školstva. A tiež z pohľadu vzdelávania sa musíme zaoberať rozlišnými digitálnymi modelmi. Je tam úplne odlišný jazyk, v tejto sfére, ktorý tiež mení spôsob e, vzdelávania, je tam menej autoritatívny prístup k vzdelávaniu. A e, spomenula niečo aj pani e, komisárka. Určite naša pravdajkynia to spomenie vo svojom texte, na ktorom pracuje, a v ktorom zhrnie to najdôležitejšie. Je potrebné, aby aj tá špecifickosť žien bola viac prijatá aby sme tu e, nemali v dôsledku toho e, tieto medzery v oblasti pracovného e, trhu. A treba, aby už od ranného veku tu bola možnosť pre ženy vlastne uplatňovať svoje kompetencie. Ženy majú menej príležitosti na toto. Eh, počas pracovného života, než eh, v priebehu vzdelávacieho. A takisto aj téma eh, zosúladenia rodinného a pracovného života je veľmi dôležitá. A to teraz súvisí aj so smernicou o rodičovskej dovolenke. A potom je tu ešte aj symbolická kultúrna hodnota, ktorá by nám nemala újsť, nemala by újsť našej pozornosti školy, univerzity, Eh, inštitúcie eh, sa tiež ešte musia popasovať s eh, jednou otázkou. Ide o, o modely, ktoré nám médiá sprostredkovávajú. No, modely insoportabili. Tie sú absolútne neakceptovateľné, pokiaľ ide o ženskú alebo mužskú identitu. A tie sú v plnom rozpore s E, perspektívami, e, ktoré e, potom na takýchto konferenciách, ako je tá dnešná, spomíname. Už sme to spomenuli aj v minulosti vo výbore na práv- pre práva žien. A potom symbolickú hodnotu majú aj podniky, pracovný svet, musíme tiež robiť osvetu medzi nimi, aby vedeli lepšie zosúľadiť pracovný život a rodinný život svojich e, zamestnancov. Toto je naozaj e, sociálne, sociálne naliehavá téma. V tejto sfére uh, Women Economics uh, urobilo veľmi zaujímavý výskum, kde ide o vzťah vzdelávania a ženského zamestnávania. To má multiplikačný efekt na zvyšovanie HDP, a teda aj e, zdroje pre e, e, blahobyt spoločnosti. Takže firmy, ktoré viac investujú do, zmiešaných, do, zmie, do zmiešaného manažmentu, tam ženy v manažmente zabezpečia väčší úspech pre podniky v oblasti inovácií. Takže ja si myslím, že toto je nová úloha, ktorú pred sebou máme v oblasti vzdelávacích systémov v tomto novom storočí. To bude na našej a vašej generácií, aby ste e, pohli veci ďalej v tejto sfére. Ne, e, urobili sme všetko, ešte je pred nami cesta. Každá generácia má povinnosť e, znovu interpretovať a chrániť to, čo už bolo dosiahnuté. Ospravedlňujem sa za to, že som hovorila tak dlho, ale je to pre mňa téma, ktorá, ktor, ktorou sa zaoberám vášnivo rada. A Slovo by som už teraz e, udelila e, rečničke Sanimíre e, Hadži Mitrotovej z Bulharska, riaditeľke a zakladateľke jednej z prvých mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou a jej organizácia vlastne na juhu Európy viac než 40 projektov v tejto oblasti, za čo jej teda gratulujem. Yeah. Uh, Dobré ráno. Mnohí európsky i, slo- i národní poslanci. Ďakujem za túto možnosť podeliť sa s vami o niektoré z mojich myšlienok po tom, čo som 20 uh, rokov uh, bojovala a vzdelávala za rodovú rovnosť. Pôvodne na Technickej univerzite v Sofii a potom som bola na ekonomike the Beijing conference. Uh, enter in... Potom som zasvetila tejto téme uh, uh, celý svoj zvyšný život. To môj život zmenilo. Dať moc ženám, už tak to znamená rozvinúť naplno váš potenciál. A ak sa rozhodneme, že dať moc ženám bude našim, cieľovým, uh, našim cieľom, tak túto tému musíme umiestniť do centra vzdelávania. Navyše musíme novo definovať vzdelávanie a na novo ho zacieliť. Nanovo posúdiť, pretože treba e, nehovoríme len o základných školách, ale i školách stredných i ďalej. Inými slovami, vzdelávanie musí byť o celoživotnom vzdelávaní. Tiež ide o vytváranie rešpektu a citlivosti voči e, tejto problematike už od škôlky. A hovorím to z vlastnej skúsenosti. Už pred desiatimi rokmi sme po 4 roky mali rodové, rodové e osnovy v 40 školách, medzi tým e, 3 škôlky a dokážete si predstaviť, Aký úspech to malo? Tento e, proces však vyžaduje si určité e, školenia e, a to sa spája často s veľmi zle, zle rozvinutými politikami, pokiaľ ide o zosúľaďovanie súkromného a pracovného života. Nový fokus, nové zameranie. Hovorím to preto, pretože tu nejde len o gramotnosť. Ide tu i o e, globálny rozvoj v rámci procesu globalizácie. Ide tu o občianstvo, vodcovstvo, e, dôveru, aby sa zapojili do osnov. Treba sa postaviť výzvam, ktoré prináša 21. storočie, napríklad e, otázka e, dôvery vo vlastné telo u, u žien, u dievčat. E, zapájanie tém e, do osnov v školách, aby mali e, rodičia i e, učitelia potrebné zručnosti a kvalifikáciu, aby vedeli prekonávať stereotypy, diskrimináciu, xenofóbiu, aby ľudia vedeli komunikovať účinne, analyzovať globálne procesy, racionalizovať svoju vlastnú úlohu v globálnom koncepte kontexte, aby dokázali pomáhať e, zmenám e, v budúcom svete. E, redefinovať hovorím preto, pretože i UNESCO definuje vzdelávanie do troch pilierov. Formálne vzdelávanie, neformálne a prierezové. Vzdelávanie neformálne môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení víziev, ako je násilie rodové a neudržateľnosť týchto konfliktných situácií. Spomeniem ešte v svojom prejave ďalšie štyri body, keď budem robiť rezumé. Jeden sa zameria na práva žien, potom zo pár slov tiež o venovanie pozornosti osobitným skupinovým otázkam v spoločnosti a potom ďalej ďalší bod úvahy o učiteľoch a v konečnom dôsledku finančné investície. Takže škola by mala byť najlepším e, podporovateľom práv žien a mala by e, bojovať proti stereotypom. Školy tak nerobia vôbec s výnimkami snáď škandinávskych krajín. Čo my potrebujeme? Musíme zaviesť vzdelávanie o e, sexuálnom zdraví, a právach žien, ako prekonať problémy e, religiózneho vzdelávania, kde sa učí opak. Podporovať prevenciu, e, edukatívne, preventívne metódy, pokiaľ ide o zneužívanie na internete. 80% sú dievčatá medzi, vo veku medzi 11 a 16 rokmi. Zapájanie dievčat i chlapcov do procesu e, potierania boju proti e, e, rodovo motivovanému násiliu, pomôcť ženám byť silnejšími v úlohách obetí. Otázky sektorálnej segregácie. To sa tu už viackrát dnes spomenulo. Musíme sa pozerať na to, čo sa ženy naučia s cieľom, aby to dokázali využiť neskôr na pracovnom trhu. Ich nezávislosť a neskôr je dôležité, a to sa nehovorilo, rozhodovanie e, pri politických pozí- e, pozíciách. E, o ko- komu o problémoch hovoriť? Ko- komu komunikujete ako politik? a bezprostredne potom táto schopnosť e, vedie k možnej závislosti e, na vedení e, podnikov alebo spoločnosti a podriadenosti. 9 rokov som pracovala v špeciálnej pracovnej skupine. Videla som množstvo takýchto príkladov. Ak ženy študujú sociálne vedy, ktoré nie sú e, dobre zaplatené, e, budú teda, sú teda marginalizované. Nie je to ako pracovné miesta v technológiách. A samozrejme, treba zaviesť podnikateľského ducha ako tému do, e, ku osnov dru, e, z stredných škôl. Sto o číslach. Bola tu i petícia, ktorá, ktorá e, tento mesiac bola zasvietená 8. marcu. Ide o globálny fond pre ženy. Podpísala som ju samozrejme. Ide o to, čo urobiť, aby už nebola priepasť e, rodo, rod, rodový rozkol v e, technológiách. Pretože náš budúci svet závisí od toho, aby ženy mali rovnaký prístup k vedám. Vyzývam naše územné samozprávy a našu vládu, aby zabezpečili ženy, aby ženy a dievčata boli v centre vedy a e, výskumu. Treba odstraniť všetky bariéry pri využívaní technológií. I viac investovať do vzdelávania dievčat v vede, ich plnú účasť e, v inovačných a rozvojových pracoviskách, ich pokrok a postup e, v vedeckých inštitúciách, aby sa reagovalo na ich potreby v týchto inštitúciách. Toľko ide o, žensk- k právam žien, ľudským právam. Teraz e, špecifické alebo otázky špecifických skupín obyvateľstva, e, myslím tým etnické napríklad, a pristahovalcov. Napríklad e, Rómky, viete, že majú e, nižšiu mieru vzdelávania v školách sú menej, oveľa skôr školy ukončujú, opúšťajú napríklad preto, lebo nemajú nedostatok vzdelania a vedomosti napríklad o sexualite. To je dôvod pre ich e, časné tehotenstvo a ich nižšiu mieru gramotnosti. Avšak Pozrime sa na poslednú vetu. Riaditeľ našej agentúry pre etnické vzdelávanie e, mi povedal, že v rokoch 2004 až 2014 nastali v Bulharsku pozitívne zmeny. Rómske ženy e, majú nižšiu pravdepodobnosť e, zlého vzdelávania a oveľa menej opúšťajú školy. Prekvapilo ma, že mi povedali, že v rámci 3500 e, študentov univerzít rómskeho pôvodu je 2000 e, e, rómskych dievčat. Naozaj krok vpred. Zopár slov k pristahovalcom. Myslím si, že potrebujeme naozaj implementovať špecializované programy pre intenzívne štúdium e, národných jazykov pre e, dievčatá, chlapcov, mužov a ženy. A čo e, otázka učiteľov? Potrebujeme učiteľov, ženy, mužov, učiteľov, ktorí prejdú školeniami, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. A zdôrazňujem, aby to boli muži a ženy. Viete prečo? Prekvapilo ma, keď som sa pozrel na zoznam e, poslankyň e, vo výbore pre práva žien. Z 35 e, europoslancov sú tam len dvaja muži. Ďakujeme vám za to, že ste tu. 50% z nich je tu ale nie je určite bohužiaľ 50 ženských poslankyň tohoto výboru. Toľko k e, učiteľom. Finančné investície do vzdelávania. Moja krajina bohužiaľ v tejto oblasti nie je e, na tom dobré. 3,5 HDP sa investuje do vzdelávania. To naozaj je e, nedostatočné. Záverom E, nerovnosti spojené s prístupom e, všetkých študentov k, k, vysoké, k vysokokvalitnému verejnému vzdelávaniu. Záverom chcem citovať to, čo je e, v návrhu akčného plánu pre roky 2016 až 2020, pokiaľ ide o ro- politiky rodovej rovnosti. My sme členskou organizáciou. Európska únia by mala podporovať vzdelávanie, ktoré je rodovo citlivé, vnímavé, aby sa e, členské krajiny mohli postarať o výmenu najlepších praktík navzájom i s tretími krajinami. Ďakujem za vašu pozornosť. Many, many important... Ďakujeme za tento veľmi dôležitý príspevok, tieto dôležité nástroje a za tieto skúsenosti. E, ešte raz ďakujeme. A teraz dávam slovo druhej spravodajkyni zase na 10 minút pani Zeilinger, aktivistka a, a e, školiteľka. Ktorá bojuje proti násiliu na ženách. Je to veľmi zaujímavé pre nás. Uh, you, uh... Ďakujem pekne. Som tu dnes, aby som hovorila o čomsi, čo zapadá do témy predrečničky, keď hovorila o neformálnej časti vzdelávania. Chcem hovoriť e, o, o feminizme. E, určite ste o, o tom veľakrát počuli, pretože sociálne zmeny, ktoré potrebujeme, aby sme e, naozaj mali rodovú rovnosť, nie sú možné bez feminizmu. Feministická sebaobrana je tradíciou, už po 120 rokov zakorenenou v kritickom verejnom vzdelávaní a zameriava sa na autonómiu, kritické myslenie o sociálnych, politických, ekonomických, kultúrnych e, podmienenostiach, ktoré vedú k nerovnostiam a k rodovo zameranému násiliu. A takisto tu ide o solidaritu medzi ženami. Aplikujeme princípy, ktoré pramenia z feministickej pedagogiky. Hlavne e, koherencia medzi cieľmi a metódami, ktoré využívame. To znamená, ak chcete pracovať na e, odovzdávaní moci žena, musíte pracovať e, dobrovoľne. Nemôžete ženy nútiť, aby sa učili, ako nadobudnúť moc. Ide o výzvy nerovnosti v rámci skupín a medzi učiteľmi a medzi žiakmi. Ďalším princípom je e, umiestnenie v spoločnosti. Nede len o individua, nede len o intelektuálnych schopnostiach, ide tu aj o spoznatku vlastného tela, vedieť e, e, robiť zmeny. A všetko toto v súvislosti s prostredím, v ktorom žijete. Potom je tu parciálnosť. A to je presvedčenie, že každé dievča e, je odborníkom a vlastníkom svojho vlastného života a my e, máme zodpovednosť ako učitelia e, postaviť sa na túto stranu, na ich stranu a pomôcť im uskutočniť svoje sny a výber a voľby. Možno ak aj s nimi nesúhlasíme. E, feministickým učiteľom znamená nielen e, e, moja angažovanosť k otázkam sebaobrany, ale i takisto všeobecný príklon k otázkam rodovej rovnosti. Ďalej demystifikácia všetkých typov násilia a útlaku, ale aj rasizmus, výhrady voči príslušnosti k triede, vekovej skupine, homofóbia a ďalšie iné fóbie, ktoré si dokážete predstaviť. Takže je to na, naozaj prierezová forma feminizmu. Ja tu dnes hovorím z pozície aktivistky, ktorá pracuje vo veľmi malej organizácii tu v Bruseli. Používame francúzštinu, holandštinu a staráme sa o, o medzinárodné spoločenstvo tu e, v meste. Chceme predchádzať rodovo e, založenému násiliu aby sa nedialo. Spolupracujeme v rámci veľmi malého týmu a každodenne sa e, bojujeme o prežitie, aby sme dokázali si vôbec e, vyplatiť mzdy, aby sme e, dokázali naozaj splniť všetky administratívne požiadavky. Mnohé organizácie, ktoré e, spolupracujú s nami, sú podobné ako my. Každodenne bojujú e, za, za to, aby boli viditeľné, uznané e, zo strany oficiálnych inštancií. Samozrejme, my poskytujeme výuku sebaobrany, ale tiež otázky, kedy ide o strach z neistoty boj proti nebezpečiu, možnosť prístupu k verejným priestorom, byť, politik, byť e, viditeľný v politickej scéne, v médiách. My sa snaž, snažíme e, e, vyškoliť každoročne viac než 700 žien, ale z, dosah máme na oveľa väčší počet než týchto 700. Máme tried, výuku, máme konferencie, máme publikácie, ktoré šíria naše informácie čo vlastne znamená feministická uh, sebaobrana? Mnohí si tu asi pomyslia, že ide o bojové umenia, nejde ale o karate či aikido uh, či boxovanie. V skutočnosti ide oveľa viac o, o uh, seba dôveru, sebavedomie, poznať sa, e, uh, priznať si právo povedať nie a vybrať si veci sa, sama. Jedna z definícií, e, sú to totiž rôzne metódy sebobrany, jedna z definícií je tá, že všetci učitelia sa na nej asi zhodnú, že sebaobrana je všetko, všetko to, čo e, spraví život e, dievčat a žien bezpečnejším. A väčšina z toho úsilia, ktoré poznám všade na svete, má štyri hlavné zložky. Prvá zložka, to je kritické a korektné informácie k násiliu na ženách. Je tu množstvo e, definícií toho, čo je to násilie na ženách, komu sa deje, kto sú páchatelia. A všetky tieto mýty, e, ktoré nám e, e, ale nepomáhajú sa pripraviť na násilie. Potom preventívne stratégie. Čo funguje? Poznať svoje práva, poznať pravidlá spoločnosti, v ktorej žijeme a služby, ktoré sú poskytované tou spoločnosťou. Druhou základnou zložkou to sú techniky verbálnej asertivity. A snažíme sa inscenovať situácie a pripravať sa na prax, aby sme vedeli reagovať v každodenných situáciách, kedy sa nerešpektujú naše hranice, keď sme e, diskriminované, keď, si ľudia, keď ľudia robia veci, ktoré sa nám nepáčia a snažíme sa tieto situácie ukončiť vo väčšine týchto situácií netreba niekoho priamo udrieť. Môžete robiť, e, čo dá sa urobiť, e, čo si iné. E, naučíme e, ženy, ako majú e, zastaviť tieto situácie. Je tu i samozrejme, te, sú tu techniky fyzické a sú veľmi prístupné, a jednoduché. Na rozdiel od vojnových bojových umení sa dajú naučiť tieto techniky za jeden či dva dní a nepotrebujete roky tréningov. A veľmi dôležitá je tiež psychologická príprava, Musíte prekonať prekážky, ktoré e, sme nazbierali počas procesu socializácie, aby sme dokázali povedať nie. A ak je potrebné, aby sme aj zranili niekoho iného, len aby sme my si zabezpečili bezpečie. Feministická sebaobrana nie je otázkou uh, súkromného individuálneho rozvoja, je to vec kolektívna, je to o rozvoji stratégií medzi ženami, kolektívnych stratégií, je to i o solidarite. Dôležité posolstvo našich tried je to, že ak chcete zmeniť spoločnosť, v ktorej žijete, nedá sa tak urobiť v osamotení, treba sa spojiť. Ženy sa musia spojiť, aby tieto zmeny sa udiali. Feministická, feministická sebabrana je i o znalosti a hraníc, schopnosti povedať nie, dať si právo povedať nie. Je tu, sú tu techniky fyzickej a sebeobrany, tu vidíte príklad. A tiež tu ide o diskusie o tom, ako by vyzeral život e, v úplnej bezpečnosti, ako ho možno dosiahnuť. Veľká otázka e, pri e, prevencii násilia je, či to vôbec funguje. Dobrá odpoveď je áno. Je o tom dostatok výskumu od 70. rokov, kedy sa jasne dokazuje, že ženy, ktoré sa postavia násiliu, majú veľmi dobrú, dobrú vysokú pravdepodobnosť pomôcť si Dôležité je reagovať včas, e, veriť svojej intuícii a čo tiež pomáha je reagovať e, radšej hnevom, než váhať a mať strach. Nepoužívať súčasne len jednu stratégiu, ale viacero a, a naozaj na, najefektívnejšie sú kričať, e, utekať a brániť sa aktívne fyzicky. Výskum ukazuje, že nie je pravdou mýtus, že keď budete klásť odpor, bude to ešte horšie. Nie, nie. E, výskum ukazuje, že najhoršia stratégia je byť pasívny. Či už je odpor verbálny, fyzický alebo akýkoľvek, je, to, e, vyššia, je tu vyššia pravdepodobnosť e, uchrániť sa. Takisto sú tu ale aj iné dopady tejto sebaobrany Mnoho štúdií z výskumu ukazuje, že ženy a dievčatá, ktoré sa zúčastnili na e, seminároch sebaobrany, majú e, vyššiu mieru účinnosti, presvedčenia, že dokážete mať vplyv na svoj vlastný život, že ho dokážete zmeniť a že sa dokážete rozhodovať. Je tu i vyššia miera participatívnosti, menšia miera strachu, a menej typov správania s cieľom vyhnúť sa konfliktu, väčšia mobilita v spoločnosti. Vyhýbanie sa to znamená zostať doma, nevychádzať sama len na určité miesta, pretože iné miesta nie sú bezpečné. Feministická sebeobrana tiež zlepšuje e, telesný imič, bojuje proti stereotypom a pomáha zvýšiť sebavedomie a prevenciu a tiež sa používa dokonca v, terape- v terapeutických prístupoch pri, pri riešení následkov násilia. Feministická seba obrana, môžem za ňu len lobovať, praktizujem ju po 20 rokov, ale je tu potrebná veľká, veľká podpora. Prečo teda nehovoriť o tom na školách, v rámci e, blížiacej sa správy, pokiaľ ide o e, vykorenenie násilia na žena v Európskej únii. Akčné plány takisto e, proti násiliu na ženách a deťoch. Veľmi dôležité je, je to, by ma, ženy by mali mať svoje vlastné priestory pre ženy a dievčatá iba pre ne. Sú to totiž priestory, kde sa môžu stretávať, odzrkadľujú ich realitu, ich situáciu a to môže poviesť k stratégiám pre sociálne zmeny. Záverom e, môjho príspevku by som chcela vás vyzvať, aby ste sa zamýšľali nad tým, ako by vyzeral svet, keby každé dievča, každá žena sa poznala, vedela, kde sú jej hranice, dala by si právo vymedziť si e, hranice, stanoviť si ich keď bude mať schopnosti povedať nie a svoje nie vnútiť iným, keď jej ho nebudú rešpektovať. Ďakujem. Thank you. Thank you for this. Ďakujem za tieto veľmi zaujímavé príspevky aj pre nás. Toto je taká druhá strana vzdelania eh, a výchovy, ktoré môžu byť jemné a menej jemné. Ďakujem, že sú tu aj tie možnosti nejakého spôsobu manažovať naše pocity, city, stres a je to istý spôsob filozofie. A teraz má slovo Liliana Rodriguez, veľmi uh, moja dobrá kolegyňa, ktorá bude hovoriť o správe presadenia sa žien e, prostredníctvom výchovy v EÚ a to bude zároveň aj uzavretie tejto konferencie. S Irače a ďalšími budem musieť ísť na tlačovú konferenciu a teda postupujem vám nielen slovo, ale aj predsedníctvo. Máme asi tak 15 minút, aby sme mali k dispozícii aj tlmočníkov. Well. Thank you. Uh, i only have 10 minutes, so I will uh, drop a lot of my tech. Ďakujem, mám len 10 minút, takže budem sa snažiť vám prezentovať naše ciele e, uh, stojace za touto správou a predstavím vám tie hlavné body našej správy. Budem hovoriť po portugalsky lebo som zvyknutá používať môj e, rodný jazyk, takže dúfam, že e, budete mať dispozícii tlmočenie. Vítam e, všetkých tu prítomných, aj, aj kolegov, panelistov. Nechcem spomínať príliš veľa údajov, tých už ste počuli dosť dnes v priebehu seminára. A no, čo bolo dôležité pre nás pri písaní tejto správy, bolo, že keď e, sa zobráme rodovou rovnosťou, musíme sa zobrať aj zodpovednosťou, aj zainteresovanosťou oboch rodov v verejnom aj súkromnom živote. V tejto súvislosti vzdelávanie e, v tejto veci malo začať čo najskôr v materských školách a na základnej škole. To je prioritou. Záverečná správa e, bude formulovať následovné ciele, zabezpečiť kvalitu a e, posilnenie možností žien pomocou vzdelávania. Druhý cieľ implementovať istambulský dohovor, ktorý ide o vzdelávanie, za účelom odstranenia e, rodovej diskriminácie. Potom máme špecifické ciele, ako vytvoriť školskú kultúru pre e, rodovú rovnosť. E, potom chceme dohliadať na kritické osnovy a školský materiál Chceme takisto ovplyvňovať e, profesionálne rozhodovanie a chceme zvýšiť podiel žien na najvyšších e, e, úrovniach pracovného života a posilňovať ich ekonomickú nezávislosť. Prečo sme si tieto ciele teda stanovili, sa spomenul, a teraz ako ich chceme implementovať. Máme viacero usmernení, v tejto súvislosti ktoré nám majú pomáhať Pokiaľ ide o zvyšovanie e, podielu e, žien e, v oblasti informačných technológií, matematiky, vedy, tu chceme rôznymi spôsobami odborovať stereotypy, povzbudzovať ženy, aby si volili práve tieto smery. Chceme mať dohľad nad učebným materiálom, chceme tiež chce involvovať viac mužov, e, učiteľov e, do vzdelávania na základných stredných školách. Toto súvisia aj s doskom financií pre rodiny, aby mali dosť financií na to, aby e, dievčatá mohli sa vzdelávať. Som veľmi rada, že sme mali e, podporu e, všetkých tu v e, parlamente pre našu správu. Rôzne výbory sa vyjadrili. A máme teraz tri piliere v našej správe. Prvým je sektor vzdelávania. Tu je dôležité aby sme tu mali moduly, e, e, ktoré sa zaberajú rodovou rovnosťou v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach. Takisto potrebujeme e, rodové vzdelávanie pre mladých chlapcov a dievčatá. Potrebujeme mať takisto aj tréning pre rodičov, aj miestne orgány a ich organizácie Niekto povedal, že nemôžete mať neutrálnu e, školu. Musíme teda analyzovať osnovy. Potom je potrebné dať členským štátom usmernenia, aby osnovy neviedli e, k prehlbovaniu e, rodových nerovností. A potom v neformálnej oblasti tu potrebujeme viac aktivít Chceme posilňovať myšlienku rodovej rovnosti, eh, posilňovať dôveru mladých žien a dievčat, napríklad aj eh, pomocou kurzov sebaobrany a väčšieho fyzického eh, tréningu a pomáhať im, ako riadiť emócie, pozbudovať ich sociálne zručnosti a tréning v oblasti Eh, vzdelávania vedy, aby sme sa pohli ďalej od eh, stereotypov. No a eh, pokiaľ ide o osnovy, v USA prebehol veľmi hlboký výskum v tejto sfére vo vzťahu k tomu, ako v spoločnosti konáme. Súvisí to s tým, ako sa ľudia okolo nás správajú. Takže to sú také skryté osnovy treba, aby sme e, výsledky takéhoto výskumu pretavili do zmeny nášho vzdelávacieho systému. Na to potrebujem naozaj špecialistov v oblasti e, e, rodových rozdielov a rovnosti rodov. Tí by mali školiť študentov aj učiteľov. Um, Dúfame, že toto všetko povedie e, k väčšiemu zainteresovaniu e, žien e, do spoločnosti aj teda pracovnej sféry a treba začať už na školách od teda začiatku vzdelávania. Aj vo formálnom a neformálnom tréningu musíme odstraňovať všetky stopy diskriminácie. Tiež sa k tomu e, prispieje e, tým, že budeme podporovať prítomnosť mužov, učiteľov v e, materských školách a na teda prvom stupni základnej školy. A teraz by som chcel prejsť, chcela prejsť k vzdelávaniu v oblasti IKT. To je veľmi dôležité pre chlapcov a dievčatá aby e, sa vedeli brániť e, proti rôznym e, druhom násilia online a offline. Na to potrebujeme vytvoriť radu, kde by boli zastúpené viaceré vzdelávacie inštitúcie z rôznych stupňov, aby oba hrody boli dostatočne dobre vyškolené, aby sa vedeli brániť proti nástrahám, ktoré dnes pred nimi stoja. Treba bojovať aj e, tu proti e, rodovým stereotypom. Dúfame, že e, teda budeme osraňovať prekážky, ktoré stoja pred ženami, ktoré sa chcú zrealizovať v pracovnej oblasti podľa ich predstav. Všetky tieto opatrenia by mali um, byť pozitívne pre ženy aj pre spoločnosť ako takú a tiež by mali byť prínosom pre mužov. E, takže dohľad nad novými e, školskými osnovami by mal zabezpečiť, aby ciele, ktoré sme si stanovili, e, sa splnili. A toto e, úsilie by mala, e, mal podporiť výskum interdisciplinárnych e, tímov, ktoré sú zamerané na rodovú rovnosť. Pokiaľ ide o učebné pomôcky, tu budeme potrebovať online zdroje, knihy, ktoré by priblížili mladým dievčatám nové technológie. Samozrejme, treba venovať pozornosť tomu, aby sme eh, sa vyhýbali rodovej diskriminácii. A to má začať už eh, pri učebných pomôckach, eh, takže revidele by tieto mali osobitné týmy špecialistov. To sa už v Portugalsku dnes deje deti a mladí ľudia sú v, centri, v centre nášho úsilia pretože sú motorom e, našej spoločnosti. A je teda dôležité, že Európsky parlament takúto správu e, vypracoval. Odporúčili sme vytvorenie európskej, spra- európskej ceny aj na národnej úrovni a túto cenu budeme môcť udeľovať tým školám, ktoré predložia najlepší projekt o rodovej rovnosti a tiež budeme pracovať pre lepšie demokratické vzdelávanie potrebujeme skutočné investície, ktoré sa neobmedzia len na neuspokoja s politikami uťahovania opaskov, ale budú sledovať ciele stratégie 2020. Teraz otváram rozpravu a chcela by som poďakovať všetkým rečníkom. Otváram rozpravu. Máme len ďalších 15 minút. A takže dve minúty na rečníka poprosím. Udelím slovo e, zo Španielska pani Quintanilla. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni poslanci. V prvom rade by som rada pogratulovala všetkým spravodajcom a panelistom, ktorí sa zúčastnili na tomto tak dôležitom dni pre Európsky parlament, pretože zároveň oslavujeme aj Medzinárodný deň žien. Ja si myslím, že hovoríme o presadení sa žien a dievčat prostredníctvom výchoviak sa pozrieme na situáciu v e, našich krajinách, členských štátoch EÚ, tak vieme, že 54 žien majú vysokoškolské vzdelanie. V Španielsku je to dokonca až 60 ale čo sa deje potom? Prečo ženy nie sú v rozhodujúcich pozíciách? Pretože ženy majú aj nízke aktivity vo verejnom živote podľa štatistik a prečo eh, je vysoké percento ženskej nezamestnanosti. Prečo teda nemôžu rozhodovať? Kde sme zlyhali, keď sme vychovávali prospech rovnosti a keď eh, navyše máme eh, ženy absolventky vysokých škôl a prečo nejdú do politického, ekonomického, spoločenského života, nie sú na čele. Dnes je Medzinárodný deň žien 40 rokov po prvej svetovej konferencii o ženách, ktorá sa konala v Mexiku, 20 rokov od čtvrtej svetovej konferencie, ktorá sa konala v Pekingu. A prečo sme zlíhali? Pretože nerobíme všetko preto, aby ženy boli na rozhodujúcich postoch. Dnes OSN urobila výzvu e, k všetkým vládam, presaďme tieto ženy, aby celé ľudstvo mohlo ísť ďalej. Eh, je dôležité, že aby všetci, eh, ktorí pracujú v parlamentných výboroch pre práva žien, aby eh, všetci z Európskeho parlamentu, aby všetky členské štáty, ktoré budú diskutovať o finálnom dokumente akčnej platforme z Pekingu, a o agende po roku 2015 my všetci sa musíme prihlásiť, musíme sa rozhodnúť, musíme urobiť všetko preto, aby hlas EÚ išiel jasným smerom viesť ženy k tomu, aby sa presadili, aby boli v rozhodovacom procese. Po schválení toho finálneho dokumentu OSN, tak tento dokument a e, tento dokument sa vypracovával pod tlakom tých krajín, ktoré nechcú dosiahnuť pokrok e, žien. A musíme skonštatovať, že sú vlády, ktoré ešte nemajú napríklad ženy ministerky a keď nemajú ženy vo vládach, tak samozrejme, to ženy nie sú viditeľné vo všetkých politikách. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Eh, eh, Teraz by som dala slovo pani Gutel z Francúzska. Eh, Takže pani poslankyňa Merder z Veľkej Británie. Thank you. Ďakujem. A ďakujem rečníkom za veľmi zaujímavé prezentácie celé ráno. E, e, prístup napríklad k takým veciam, ako sú sanitárne produkty a na, na toalety je taká banálna vec, ktorá v rozvojových krajinách zabraní dievčatám prístup do škôl. To ma šokuje. To je v rozvojových krajinách. Ale v Európe je vlastne dané, že môžu ísť do škôl chlapci i dievčatá a je to oveľa viac otázka štandardov a očakávaní, ktoré im musíme e, e, splniť, ktoré im musíme poskytnúť. A veď počuli sme tu mnohé slova o sexuálnej výchove. To je rozhodujúce pre dievčatá, ale tiež pre mužov. Ak chlapci e, by mali lepšiu vzdelanie v oblasti budovania vzťahov, možno by sme nepotrebovali toľko špeciálneho vzdelávania pre dievčatá a v ich sebaobrane možno by sme oveľa viac mohli urobiť, e, pokiaľ ide o náuku v svojich vlastných telách a, a, a sexualite. Dôležité je tu pri rozvoji mladých ľudí e, e, zdôrazňovať to, že chlapci a dievčatá sa učia rôzne veci v rôznych časoch a rôznym tempom. To znamená, nie, nie že by mali byť v rôznych školách, ale oddelených škola, ale e, dôležité je to uznať, zobrať do úvahy a riešiť to na školách. Flexibilita vo vzdelávacích systémoch môže to riešiť napríklad, ale potrebujeme vzdelávanie vhodné pre dievčatá i chlapcov ja som opustila napríklad školu v 15 rokoch. Môj otec e, sa domnieval, že je lepšie si nájsť rýchlo muža, než študovať. Ja som to však zmenila. Je veľmi dôležité pre, e, pre dievčata, ktoré museli opustiť e, školu skôr. Niekto prerušil ich vzdelávanie, ale veľmi často sa o takéto riešenia starajú komunitárne organizácie ja som začala len tým, že som začala aranžovať kvet, e, študovať aranžovanie kvetov a e, kuchynské zručnosti. A pozrite, ako ďaleko som to dotiahla. Teraz dostane slovo pani Benjamin z anglického parlamentu. Um, Ďakujem. Je, to cťo, je mi cťou zastupovať tú hornú snemovňu uh, Spojeného kráľovstva som tiež e, kancelárkou Exeterskej univerzity. Je to jedna z univerzít, e, je to, som tam jedna z, jedna z mála žien a prvá, prvá e, žena čiernej pleti, ktorá zastupuje ženy v tejto rade. Som, vidím, že som tu dneska jedna z dvoch žien s čiernou pleťou. Treba naozaj hovoriť o diverzite, rôznorodosti, vo vzdelávaní je to dôležité. Moja matka vždy mi hovorila, keď som vyrastala so s mojimi súrodencami, že vzdelávanie je tvoj pas, e, cestovný pas do života. A tento koncept sme uchopili, objali a e, privlastnili si ho. Využiť vzdelanie na to, aby sa životy iných menili a e, aby náš doráňaný svet sa stal lepším miestom na život ak ženy môžu participovať na takomto procese, tak potom bude tu zmena, zmena týchto nerovnováh. Ženy všet, zo všetkých e, sfér a oblastí sa musia zúčastňovať na riadení našeho krehkého e, sveta, aby bol citlivejší, vnímavejší a vyváženejší, kde sa každý bude cítiť ako bytosť, ktorú si cenia treba napomôcť tomuto procesu a ak to chceme urobiť, muži si musia umeniť, uvedomiť, že musia zohrávať svoju časť a to možno e, začať práve vzdelávaním e, o sexualite a vzťahoch, aby pochopili a, e, e, zmysel rodovej rovnosti a aby sa odstránila neznalosť a, a sexuálne násilie. Mám veľké obavy, že deti momentálne sú vystavované e, pornografii na internete, kde deti vidia ženy e, spôsobom, ktorý nie je správnym, akým sú zobrazované. S sexuálnym vzdelávaním si myslím, že môžeme sa dostať, môžeme ľudí, e, mladých ľudí zmeniť, zmeniť ako zmýšľajú a naučiť deti, ako prostredníctvom filozofie, úvah a uvažovania môžu nájsť odvahu stlačiť ten správny Eh, gomby, ktorým sa začne meniť náš svet. Ďakujem. Eh, e- e- eh, Ďakujem. Len by som upozornila, aby ste sa obmedzili naozaj na dve minúty, pretože za chvíľu nebudeme mať k dispozícii tlmočenie pani Moraz, Irska. Um, Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som privítať príležitosť uh, vyjadriť sa uh, dnes. Toto je naozaj vynikajúca konferencia. Je uh, úžasné vidieť tu toľko žien na dnešnej konferencii. Veľa z toho, čo už zaznelo, už teraz bolo spomenuté, ale naozaj musíme tieto témy stále znova zdôrazňovať. Mohla by som hovoriť o írskom eh, systéme eh, vzdelávania, eh, ktorý vychádza teraz z rovnosti medzi chlapcami a dievčat, avšak sú tu oblasti, kde sú ženy nedostatočne zastúpené a zase oblasti, kde sú nezastúpení chlapci. Takže treba mať radovo neutrálnejší prístup k určitým predmetom. A potom jednou z takouto takouto oblasťou je e, sféra, kde naozaj treba e, sa e, posnažiť zmeniť veci. To je matematika, veda, inžinierstvo. Ja som pôsobila vo vzdelávania, takisto som a vychovala 5 detí a len prededávnom som vstúpila do politiky. A myslím, že treba naozaj dať e, ženám e, e, možnosť, aby dosiahli tú úroveň vzdelávania, ktorú si pre seba želaniu. Neuverovala by som pred tromi rokmi, že raz budem mať možnosť vystúpiť pred Európskym parlamentom. Takže určite, aké ženy majú takú príležitosť, tak E, dos, dosiahnu to, čo si pre seba želajú. Vzdelávanie e, ešte stále e, má určité bariéry pre ženy s deťmi, ktoré chcú byť znova zaradené na pracovný trh. Súvisí to s nákladmi a s prístupom k ustanovizňam, ktoré sa starajú o deti. To je tak dôležité ako poskytnutie vzdelávania pre ženy. Treba teda hovoriť, ako je to dôležité pre mentálne schopnosti a seba dôveru žien. Um, v Írsku došlo aj k zmenám v legislatíve v tejto súvislosti momentálne. Um, si, si myslím, že tieto zmeny naozaj uh, spôsobia aj pozitívne zmeny v realite. Ďakujem pekne. Ďalší rečníci budú mať už len minútu k dispozícii, lebo e, inak Ja sa nebudú môcť e, vyjadriť naši panelisti. Slovo má teraz e, zástupkynie Srbského parlamentu. Dámy a páni, systém vzdelávania v Srbsku vychádza z nasledovných princípov. Rovnosť, a rovnosť príležitosti, e, rešpekt, e, podpora rešpektu, e, vzdelávanie má zodpovedať rôznym potrebám. Treba pritom vychádzať z záujmov, treba zabezpečiť prístup pre všetky deti a dospelých a takisto aj pre handicapovaných. Snažíme sa takisto aj e, rešpektovať e, kultúrne, rasové, e, rodové rozdiely, rozdiely vo veku. Systém vzdelávania ako aj zákon o učebniciach má antidiskriminačné ustanovenia vychádzajúce z rodovej rovnosti Proces demokracie, demokratizácie spoločnosti v Srbsku e, viedol aj k zmene e, systému vzdelávania, kde sa zmenili e, viacer ustanovenia, spomínajúce práva žien, rodovú rovnosť. V roku 2020 systém vzdelávania v Srbsku stanovil cieľ vytvoriť naozaj základy pre rodovú rovnosť a teda podporu Srbska ako spoločnosti, kde sa radová rovnosť aplikuje. Je to dôležité pre pozíciu Srbska v modelnom svete, obzvlášť v EÚ. Treba zabezpečiť kvalitu celého učebného procesu, e, pokryť e, populáciu Srbska od e, predškolského vzdelávania až po celoživotné. Štruktúra systému vzdelávania a harmonizácia, to všetko súvisí aj s priamými potrebami jednotlivcov, treba zvyšovať efektivitu zdrojov vzdelávania Thank you so much. Uh, I, will finish, I will close now the meeting. Uh, thank you everybody. And I'd like to invite you. Uh... Ďakujem veľmi pekne. A týmto môžeme uzavrieť dnešnú konferenciu a pozývam, vám, a pozývam vás na koktejl, ktorý sa uh, koná na mezanine.